Mes chers collègues, nous reprenons nos travaux là. Nadviažeme presne tam, kde sme skončili včera popoludní. Chcem sa poďakovať Monike Holmajer za to, že prišla i hneď na úvod schôdze dnes ráno, aby nám približila svoje stanovisko k návrhom oblasti nehnuteľnosti, ktoré budeme musieť zvážiť a prípadne odobriť. Pani Holmajer, ďakujem pekne. Pán predseda, ospravedlňujem sa za to, že som včera ešte nebola prítomná, mm, pretože sme až včera dostali všetky podklady od EASO a nemali sme zatiaľ ešte prehľad a žiaľ ani aktuálne informácie nie sú dostatočné, ako o chvíľku spomeniem podrobnejšie. Máme e, tu štyri skupiny dokumentov o budovách. Pokúsim sa nerozvádzať to príliš podrobností. Po Ide o budovy Black Pearl a Merod. Tie využíva komisie, prenajíma e, ich na základe 15-ročnej e, nájomnej zmluvy, teda mali by sa prenajívať. Jedna je na Rue Montoye, má 10 tisíc zhruba štvorcových metrov, ďalej budova Merod e, je na Avenue Tervurena a má zhruba 12 tisíc štvorcových metrov Obe tieto budovy sú v rámci celkovej eh, oblasti plánovania budov Európskej komisie zapadajú do programu. Ide tu o prispôsobenie sa navyšovaniu počtu pracovníkov v najbližších niekoľkých rokoch a tiež ide o otázku 5-percentného znižovania počtu pracovníkov, eh, taktiež budovy, ktoré už nebudú eh, možné byť využité do budúcna, ktoré sa budú musieť nahradiť inými nájomnými budovami. Komisia bude potrebovať e, viac štvorcových metrov v najbližších rokoch. Myslím si, že toto je výhodný prípad. E, ide o generálne riaditeľstvo Digita a taktiež e, PMO, ktoré by sa mali hovoriť týchto dvoch budov. A ukazuje sa, že budeme potrebovať o mnoho menej štvorcových metrov, než sa pôvodne očakávalo budovách, ktoré sa využívajú doteraz. E, štyri budovy sa teda e, úplne vylúčia e, z prevádzky komisie. Neskôr sa vypísalo verejné konanie. Jeden prípad sa dostal dokonca pred súd. Tá komisia bola nútená zúčastniť sa tohto konania a, a išlo tam o to, že nebolo možné poskytnúť dostatočný priestor 770 pracovníkom v danej budove a preto e, budova Plaza napokon e, bola vyňatá z plánovaného plánu nehnuteľností. Včera som si to pripravila, nemôžem teraz nájsť e, konkrétny dokument, kde to mám všetko spísané. Rozpočet teda ročný rozpočet. The whole rental costs. Mhm, the rental cost per year. Wir werden massive Einsparungen. Podarí sa nám dosiahnuť výrazné úspory e, z rozpočtu a síce viac ako 4 milióny ročne sa nám podarí usporiť 700 e, 74 tisíc eur to budú ďalšie ušetrené náklady. E, celkovo budú ročné náklady vo výške. Moment, prosím. Štyri milióny 534 tisíc v porovnaní s predchádzajúcou e, sumou e, zhruba 8,5 milióna. Vlastník budovy e, taktiež sa zaviazal prevziať náklady na vybavenie v celkovej výške 7 miliónov 336 tisíc, pričom 4 milióny prevezme teda majiteľ na seba a zbytok sa prevezme. E, komisia plánuje zhruba 8-percentnú kontingenciu, teda je tam priestor na pokrytie e, vybavenia budovy. E, to je dosť zvyčajný podiel. Ja navrhujem, aby sme posúvali tak ako v minulosti, aby sme neskôr odobrili 4 a ak sa to posunie nad e, úroveň 4 bude potrebné, aby nás komisia informovala. Prosím, aby sa to uviedlo aj v zápisnici, aj v liste predsedovi. Tenevi spravodajcovia sú o tom už informovaní. Ak sú ešte nejaké otázky, kolegovia sa môžu obrátiť na mňa, toľko teda k prvej budove. Ďakujem pekne. Pani Holma sú k tomuto nejaké otázky, prosím? Sú nejaké otázky k návrhu spravodajkyne? K budovám Black Pearl a Merod, prosím? Nie. Takže ak som to správne pochopil, v podstate až do výšky 4 e, odobríme už maržu vopred bez nejakých konkrétnych odôvodnení. Ak sa prekročí táto úroveň 4 až do výšky 8 potom budeme očakávať e, odôvodnenie takéhoto navýšenia od komisie. Prípadne sa to môže e, spracovať e, ako úprava v návrhu rozpočtu na rok 2017, o čom sa bude rokovať do konca júna 2017. Veľmi pozorne totiž musíme preskúmať pravdepodobné náklady na príjem utečencov a tiež na pokrytie celej migračnej krízy. To sa samozrejme všetko vykryštalizuje ešte jasnejšie 23. Eh, júna večer. Ak k tomu nie sú žiadne otázky, mohli by sme možno zaujať stanovisko hlasovaním. Kto je za návrh spravodajky, neprosím? A zdá sa, že nie je potrebné hlasovať. Dobre. Myslím, že predsa len sme hlasovať mohli, aby sme mali prehľad o tom, či je podpora alebo nie je. Všetci sa zdvihli ruky, ak e, som si to správne všimol. Áno. Dobre, takže e, ďalší bod. E, ďalšia otázka je trochu väčší projekt, tiež zaujímavý projekt. Ide tu o Karlsruhe. Um, tretí úsek výstavby, dva už máme za sebou. Teraz nasleduje tá tretia fáza predchádzajúcich dvoch fázach išlo o to, že sa najskôr e, chcela oddeliť e, otázka administratívy od e, samotného výskumu. V minulých rokoch totiž to bolo spojené aj v budove a bolo to totiž trošku nezodpovedné vzhľadom na aktuálnu situáciu a teraz je tu snaha laboratória, ktoré majú na starosti bezpečnosť v oblasti jadrového výskumu, 80 celosvetového výskumu v otázkach bezpečnosti prebieha práve v Karlsruhe. A preto je na mieste, aby to bolo čo najlepšie vybavené aj čo sa týka budov, pretože zatiaľ sa tu držíme štandardov zo 70. rokov a celý svet sa diví, ako je to vôbec možné ešte v dnešnej dobe, teda naliehavo potrebujeme zmenu. Ide tu aj o odstránenie starých zastaralých jadrových laboratórií, teda laboratórií, ktorí, eh, ktoré pracujú s jadrovým materiálom a tiež vybudovanie najmodernejších, najnovších laboratórií s najprísnejšími bezpečnostnými normami. spolková krajina Banecko-Württembersko, ktorá má na starosti aj s ministerstvom životného prostredia, eh, odsúhlasilo takýto e, postup v spolupráci s JRC. Ide o to navýšiť súčasnú plochu zo 141 153 e, celkovo z tejto plochy je e, zhruba 8 000 štvorcových metrov na účely administratívy, aby sa to prestavalo na novú konšteláciu. Administratíva sa už do veľkej miery vysťahovala a viacero um, krídel budovy by sa malo teda prispôsobiť novým účelom. Krídlo B by sa do roka 2035 malo uvoľniť, ďalej krídlo F do roka 2024, ďalej krídlo B do 2024 a aj e, krídlo H, teda e, štyri krídla e, sa v podstate úplne vylúčia a tým vznikne samotný priestor na využitie pre výskum, teda tzv. zóna M. Celkovo sa výstava plánuje do oktobra 2019. Už bolo vypísané výberové konanie. Celkové náklady zaokrúhlené predstavujú zhruba 64 miliónov. Z toho teda to zahrňa stavebné práce, technické vybavenie, bezpečnostné vybavenie, e, ďalej podporné kontrakty a, e, a taktiež e, odborné poradenstvo a prípravné opatrenia, všetko to, čo bude potrebné vykryť aj, čo už prebehlo v rokoch 2010 až 2015. Taktiež sa plánuje dosť veľká rezerva celkovo vo výške 20 To je dosť nezvyklé pre bežné budovy, ale pre takúto jadrovú budovu e, máme isté pochopenie, pretože e, je možné, že sa môžu vyskytnúť e, navýšené náklady vzhľadom na nové predpisy, ktorým sa budú musieť podrobovať tieto nové úpravy a preto táto rezerva je o niečo vyššia. Navrhujem, aby sme um, požiadali o odôvodnenie v prípade prekočenia tejto hranice nad 5 ale v rozhodnutí teda uvedieme túto hranicu. Celkové náklady sa plánujú na 64 miliónov, ako som už spomenula. Z tejto sumy e, sa z rozpočtu vykrie iba 19 19 e, potom poskytnú krajiny, ktoré majú zmluvy s Európskou úniou v tejto oblasti, teda konkrétne, ktoré majú s inštitútom e, JRC v Karlsruhe a 62 percent bude pochádzať z rôznych príjmov e, samotného inštitútu, ktoré e, získava vďaka svojej výskumnej činnosti v kontakte s členskými štátmi, ktoré platia za tieto služby. Teda už 62% e, je vykrytých, teda takmer 40 miliónov už je k dispozícii a nebude potrebné ich stiahovať z rozpočtu. Ak by bolo potrebné uvoľniť rezervu, je tu riziko, e, že až do výšky 12 miliónov sa bude musieť stiahnuť z rozpočtu, ale to sa e, potom bude dať vykryť vzhľadom na bezpečnostné aspekty a nebude sa to dať e, teda zamietnúť vzhľadom na práve otázky bezpečnosti. Toľko teda tento trošku rozsiahlejší návrh, ktorý sa týka inštitútu JRC v Karlsruhe. Ďakujem pekne, ak sme to správne pochopili. Podiel Európskej únie predstavuje 19 podľa aktuálnych odhadov. Ak by sa však umožnila marža, táto by sa e, vykrývala čiste z európskeho rozpočtu, áno. Príjmy majú v obmedzenej výške, isté, že všetky príjmy, ktoré majú k dispozícii, využijú v plnej miere aj v budúcom roku ale podľa rozpočtového plánovania e, tie sa nedajú nejako konkrétne naplánovať do budúcna. E, táto rezerva sa bude musieť teda vykryť z európskeho rozpočtu, pretože tieto príjmy ešte nie sú k dispozícii. Keď k dispozícii budú, tak sa isté, že využijú. Tak ako aj pri 40 miliónov, ktoré už teraz sú vyčlenené na tieto účely a ďalších 12 miliónov z tretich krajín, teda v tejto chvíli využívajú 52 miliónov zo vlastných príjmov, tak povediať, na tieto účely stavebných úprav v najbližších rokoch e, tiež budú mať ďalšie príjmy a preto aj tie sa celkom iste využijú, ale v tejto chvíli nevieme odhadnúť ich výšku. Ani to nevieme rozpočtovo spracovať, samozrejme. Ďakujeme pekne. Pán Denano, ja by som sa chcel opýtať trochu konkrétnejšie e, k tomuto jadrovému laboratóriu. Napríklad e, aký druh výskumu prebieha v tomto laboratóriu, mm, ktoré krajiny e, sa na to podielajú, či ide iba o, o krajiny EÚ alebo aj tretie krajiny. A či by sme mohli e, prípadne dostať nejaké podrobnejšie informácie o činnosti tohto laboratória. Pani spravodajkyňa, možno by ste mohli e, poskytnúť dokumenty o financovaní pánovi Donanovi. 28 členských štátov, a ďalej Švajčiarsko, Ukrajina a na základe nových predpisov e IAO tiež sa rozhodla podielať sa na tomto jadrovom výskume a snažiť sa e, zvýšiť jadrové štandardy. Výskum sa týka len otázok bezpečnosti jadrových zariadení a tiež e, zlepšenia technického vybavenia už existujúcich zariadení na zvýšenie bezpečnosti krajín, kde sa využívajú jadrové e, elektrárne. Nejde o budovanie nových e, jadrových projektov, ani to nesúvisí s politickou debatou tu v parlamente, či chceme vôbec podporovať budovanie nových e, zariadení, alebo nie. Ide len o výskum v oblasti bezpečnosti, teda ako sa postaviť k jadrovému materiálu, aké riziká sú s ním spojené, ako je možné znižiť tieto riziká, ako zaistiť aj pri existujúcich reaktoroch čo najoptimálnejšie zlepšenie bezpečnostných štandardov. Musíme totiž nájsť aj nejaký spôsob manažovania aj už existujúcich reaktorov. Ide o znižovanie eh, nebezpečných dopadov už existujúcich materiálov počas rozpadu a tak ďalej. Teda je tu snaha zvýšiť bezpečnosť už existujúcich eh, zariadení a materiálov. A tento výskum prebieha teda do veľkej miery práve v Karlsruhe. Ďakujeme pekne. Myslím, že teraz sa môžeme vyjadriť, či to odobríme alebo nie. Teda, tá marža vo výške 20 konkrétne do výšky 5 nebudú potrebné žiadne odôvodnenia, ale ak sa prekročí nad týchto 5 až do výšky 20 to bude potrebné odôvodnenie Európskemu parlamentu. Je niekto proti, prosím? Nie. Dobre, takže konštatujem, že všetci sa zhodneme v tom, že podporujeme tento návrh. Ďalej Štokholm. Otázka e, zdravia. Takže to je veľmi zaujímavý spis, ktorý ma sprevádza už veľa rokov. Takže e, od tej doby, čo sa vlastne e, rokovalo ECDC a nerealizovalo sa to, bohužiaľ Švedsko tu príliš nebolo e, na pomocné a preto ECDC sa muselo spolahnuť samo na seba a na nás. No a ide tu o to, že zo starej budovy, ktorá bola takým monumentom, a v podstate rozdelenie tých priestorov je celkom e, neprimerané a nevhodné v tom stave, v akom sa nachádza teraz, tak sme mali e, výberové konanie a trhovú analýzu, ktorá e, ukázala prioritu e, teda toho, že by sme mali jednu budovu. Najprv tam prišla jedna ponuka, potom pri druhom výberovom konaní prišli štyri ponuky, takže tá budova, v ktorej sa ECDC teraz nachádza, je celkom frekventovaná a žiadaná. No a toto je treba vziať do úvahy a myslím si, že sa nám tam musí podariť dosiahnuť naše ciele lepšie v prípade tej novej budovy než tej starej budovy. Takže tá budúca budova bude väčšia, bude mať 9400 štvorcových metrov e, rozmery, takže účinnejšie tam môžeme prerozdeliť aj tie dostupné priestory, aby napriek tomu, že tam stále pracuje viac a viac ľudí, alebo bude tam pracovať viac a viac ľudí v budúcnosti, tak teraz oveľa lepšie tam budú podstate umiestnení v tej novej budove. A pokiaľ by sme si chceli ponechať tú starú budovu, tak tam skutočne by sme museli úplne zrenovovať a toto by sa odzrkalilo aj na nákladoch. Takže e, každoročný Ehm, nájomné bolo najprv 1 eh, milión 844 tisíc ročne, teraz to bude 2 milióny 750 tisíc, takže je tam dosť eh, nárast, ale zase by sme v tej prípade tej starej budovy aj ponechanie museli zaplatiť iné náklady. Takže ja si myslím, že je tu jeden kritický bod, to sú 2% indexácie, ale určitá indexácia je potrebná a sú to zatiaľ všetko len také približné odhady na základe e, teda súčasného indexu. Takže každý rok e, musíme zaplatiť 51 tisíc eur za údržbu a Ďalej tam budú stále náklady, e, ktoré budú ale nižšie než v tej starej budove, kde sa tie náklady neprimerane stále zvyšovali. Tam to bolo 58 e, eur na meter štvorcový. No a taktiež by si tá renovácia bola vyžadovala pol milióna eur Takže skutočne tie náklady by sa vyšplhali na viac než 2 e, milióny eur za rok. No a musím povedať, že si myslím, že tá nová budova lepšie zodpoveda našim nárokom a aj čo týka nákladov, tak je to v podstate cenovo výhodnejšie riešenie, pretože tú novú budovu samozrejme nemusíme ešte navyše renovovať a platiť. Ďakujem pekne za váš návrh. Má niekto k tomu otázky alebo pripomienky? Nezdá sa. Takže môžeme to brať tak, že výbor pre rozpočet schváľuje projekt pre CDC v Štokholme. Súhlasíte? Dobre, ďakujem. Pokiaľ ide o EASO, pani Holmajer, potrebovali ste ďalší čas na vypracovanie stanoviska? Ja by som, milí kolegovia, chcela navrhnúť, aby sme to robili následovne. Máme tu iba také predbežné informácie v súvislosti s EASO. To, bolo to také, také predvarovanie, pre-warning. Takže ja som otvorená, úprimná EASO už sedí v budove, ktorú poznajú, vedia, že je treba tie priestory rozšíriť, takže takéto varovanie už padlo. No a ja momentálne zistujem, koľko kancelárií je v podstate potrebných. Máme to zatiaľ rozdelené na interné a externé priestory a ja vôbec neviem, čo tým myslia. No a myslím si, že dobre, v podstate je treba to podporiť, pretože EASO potrebuje nové priestory, ale myslím si, že by sme nemali zabúdať aj na to, že táto agentúra je veľmi potrebná a pokiaľ oni chcú, a oni tam na Malte chceli túto agentúru, a pokiaľ chcú s nami tu teraz e, diskutovať o cenách, e, ktoré samozrejme sú tam nižšie, než boli v centre Bruselu, takže tu som trochu kritická, takže myslím si, že štát Malta by si to mal prediskutovať s radou, aby tie ceny sa udržali na nejaké rozumnej úrovni. Pretože ešte je pár ďalších členských štátov, ktorí by boli bývali chceli mať EASO e na svojom území Takže rozhodne nemôžeme sa dostať na trhovú cenu 250 eur e, za meter štvorcový. To je prehnané stále sa to e, mení, ale ešte uvidíme, ako to dokážeme dojednať v nadchádzajúcich týždňoch. Myslím si, tento projekt dáva zmysel, to áno, ale je treba vyslať také predbežné varovanie, je pozr- treba pozrieť sa na vyplnené nejaké konkrétne informácie ohľadom e, presného rozdelenia priestorov, ohľadom personálu a tak ďalej, aby sme sa mohli rozhodnúť. Aj treba to urobiť rýchlo, pretože najneskôr o 4 týždne treba podpísať zmluvu, pretože ináč sa bude musieť agentúra odtiaľ vysťahovať. Takže myslím si, že treba sa rozhodnúť veľmi rýchlo v tejto súvislosti. Ďakujem. Myslím, že nemusíme čakať až do 24. júna. Ten dokument môžeme vyriešiť aj pred týmto termínom. Oui. Merci. Dobre, ďakujem. Takže pokiaľ nám zašlú vyplnený dotazník, budeme vedieť, čo máme vlastne odhlasovať, aby som mohla povedať, čo tam vlastne treba zaplatiť, tak to je bolo treba, pretože my sme rozpočtový výbor a my musíme vedieť, za čo sa tam má platiť. Pokiaľ to nevieme a nepoznáme presné čísla, tak je ťažké sa rozhodovať. Merci. Merci donc, Ďakujem, takže týmto pádom môžeme ukončiť čas týkajúcu sa nehnuteľnosti. A môžeme sa pustiť k opravnému rozpočtu 2 2016. Ah non, on commence par le Liban, pardonnez-moi. Nie, prepačte, začneme s Libanonom a s Jordánskom. Plusieurs d'entre nous Viacerí z nás sa zúčastnili misie na Blízkom východe od 16. do 19. mája. Navštívili sme Jordánsko a následne Libanon. Stretli sme sa so zástupcami miestnych štátnych orgánov či územných orgánov stretli sa s viacerými operátormi či prevádzkovateľmi na, v teréne, či už sú to, e, že už to zástupca pre utečencov z OSN alebo agentúra ULRA, ktorá bola vytvorená v 1948 a ktorá sa venuje pomoci utečencom, ktorí sú z Palestíny, ktorí sa nachádzajú v tomto priestore Samozrejme, stretli sme sa so zástupcami mimovládnej organizácie a v neposlednom rade so samotnými utečencami. Stretli sme sa s týmito v utečeneckých táboroch, ktoré sú oficiálne uznané. V Jordánsku existujú tri takéto tábory. My sme e, išli do Azraku. Tam je dnes približne 50 tisíc ľudí uprostred púšte. Keď sme tam boli my, tak eh, teplota stúpila na 42 stupňov. Viete si predstaviť, koľko je asi potom stupňov v stanoch. Naozaj to na nás zanechalo hlboký dojem. Ako som spomínal, sú tam tri, v Jordánsku tri tábory, avšak tie príjmajú iba 20 sírskych utečencov. To platí aj pre Turecko. No a pokiaľ ide o Libanon, tak tam nie je žiadny oficiálne uznaný tábor, avšak sú tam akési ubytovne, ktoré fungujú. Funguje tam neslavne známy typ obchodu, stany sú vybudované na súkromných územiach, e, ktoré si treba prenajímať. Ten prenájom sa pohybuje v rozmedzi 50 až 100 dolarov mesačne. K tomu ešte treba pridať paušál za spotrebu elektrické energie v zhruba rovnakej výške. No a bývajú tam rodiny. Stretli sme sa najmä so ženami a veľmi mladými deťmi, pretože muži vo väčšine prípadov pracujú samozrejme na čierno. No a keďže títo ľudia nemajú žiadne zdroje a externé zdroje predstavujú 12 dolárov na deň na dospelého a 4 doláre na dieťa. A za takýchto podmienok rodiny samozrejme musia voliť medzi tým, či ich deti budú pracovať alebo chodiť do školy, čiže sú to naozaj mimoriadne citlivé podmienky, v ktorých títo ľudia žijú. V Libanone je milión a pol sírskych e, občanov. Predstavte si, že tam je pritom 6 miliónov obyvateľov. V Jordánsku je to 650 tisíc sírskych utečencov, možno dokonca viac. V tom tábore, ktorý sme navštívili v Azraku, ktorý je na východe Jordánska. Tam bolo 50 tisíc ľudí a každý deň prichádza 200 až 300 ďalších. Hranice sú uzatvorené, samozrejme najmä tie na juho východe. Avšak počas nedávnej návštevy prezident Obama tlačil na jordánske orgány a podarilo sa mu dosiahnuť dohodu že bude prijatých ďalších a zhruba 20 tisíc ľudí. Týchto 20 tisíc ľudí tí sú prijatí, príjmaní veľmi pomaly, 200-300 denne, no a tí ostatní čakajú na hraniciach zo sírskej strany v Berme v, v podmienkach, ktoré sú úplne katastrofálne, pokiaľ ide o humanitárne hľadisko. Je to naozaj e, neznesiteľná situácia z ľudského hľadiska. Stretli sme sa tiež s utečencami, ktorí neboli v táboroch. Bolo to napríklad predmestie Amánu. Tam sme tiež zaznamenali veľmi citlivé situácie z osob, pokiaľ ide o osobné hľadisko ľudí, ktorí sa naozaj e, nachádzajú na hranici zákona a orgány tým pádom na nich môžu vyvíjať rôzne formy tlaku. Humanitárne organizácie, vrátane vládnych, sú tam prítomné a vďaka ním sa nám podarilo dopracovať k týmto záverom. Treba zvážiť to, že príjmanie utečencov je jeden z aspektov krízy, ktorá postihuje celý región. Hospodárstvo je samozrejme narušené, pretože hranice sú zatvorené a tým pádom je obmedzená aj funkcia trhu. Tie sú teraz obmedzené na vnútroštátne rozmery. No a potom je tu neistota, ktorú vyvoláva vojna. Na nešťastie situácia v Sýrii je mimoriadne dramatická. Len včera sme sa dopočuli, že tam došlo k ďalšej dráme. Čiže produktívne investície, ktoré pochádzajú zo zahraničia, e, nesplňajú e, svoj účel alebo nemôžu plniť svoj účel. A to potom spúšťa ďalšie udalosti, ktoré idú proti zájmom, čiže nie je tu dostatok investícií, nedochádza potom k rastu, pomerne vysoká miera nezamestnanosti, no a naozaj cítime napätie medzi e, národnými občanmi a utečencami, vnímajú to ako konkurenciu, ktorá, pochádza, ktorá prichádza pardon, od sírskych utečencov. No a cítiť tieto, toto napätie. Stretli sme sa v Bejrute v Libanone s poslancami, ktorí tiež e, e, zaznamenali, že tu dochádza k nedrozumeniam medzi miestnymi orgánmi. Napríklad starosta sa obratil na ministra vnútra e, libanonskej vlády, e, žiadal o e, pomoc na renováciu školy, ktorá je naozaj v katastrofálnom stave a minister povedal, pokiaľ máš utečenecké deti, ktoré chodia do školy, tak ti pomôžeme, ale pokiaľ tam nechodia deti utečencov, tak nemáme peniaze. Takže cítiť naozaj tento rozkol a je pravda, že všetká pomoc, ktorá plyne, aj keď tá je stále skromná, aj tak ide iba utečencom, pritom tu stále sú občania, ktorí žijú na hranici chudoby, ako v Jordánsku, tak aj v Libanone, a ktorí môžu istým spôsobom so závisťou pozerať na to, čo sa prideľuje k, na pomoc sírským utečencom. Európska únia zareagovala veľmi rýchlo vzhľadom na dramatické podmienky, ktoré sa dotýkajú Sýrie vďaku, vďaka prvom rade Trust Fundu pre Sýriu, fond ADAT, ktorý bol vytvorený v decembri roku 2014. No a potom od roku 2011 eh, v porovnaní e, s prostriedkami z viacročného finančného rámca Európska únia, pokiaľ ide o Jordánsko, tak prakticky štvornásobila svoju pomoc. Nie, prepačte, opravuje zračník, zdvojnásobila pomoc, ktorá teraz predstavuje 1,3 miliardy. A pokiaľ ide o Libanon, tak tam sme pomoc štvornásobili a tá teraz predstavuje 980 miliónov. a to už neprihľadajúc na výstupy z londýnskej konferencie, tá prebehla vo februári. Vďaka tomu sa umožnilo zaviazať k poskytnutiu prostriedkov vo výške ďalšej miliardy. Toto všetko nám umožnilo pokúsiť sa pochopiť, čo sa chápe tým konceptom kompakt. Ten bol definovaný na londýnskej konferencii a pochopili sme, že ide o dohovor, ktorý zavezuje zároveň EÚ ako aj signatárske krajiny, ktoré sa musia angažovať tých e, oblastiach, ktoré podľa nich sú zásadné, čiže ide tu o vydávanie povolení na pobyt v Libanone. To predstavuje 200 dolárov na osobu, e, ktorá je staršia ako 14 rokov. Čiže veľmi veľa utečencov je tam nelegálne, pretože si nemôžu dovoliť každoročne platiť týchto 200 dolárov. Takisto povolenie e, pracovať v Jordánsku v tejto chvíli e, sa pracuje na pokrok, e, projekte, aby sa uľahčila práca utečencov. V Jordánsku sa dnes za, zamestnáva približne, je zamestnaných približne 500 tisíc egyptianov a pokiaľ by E, utečenci sa taktiež integrovali do pracovného trhu v Jordánsku, tak je možné, že niekoľkí títo egyptskí pracovníci v Jordánsku sa, by sa museli vrátiť do svojej krajiny pôvodu a hrozilo by tu, že sa problémy presunú 500 tisíc Libanoncov, ktorí majú vysoké vedomostné znalosti, pracujú v tejto chvíli v krajinách Perského zálivu, avšak tam sa tiež situácia môže zmeniť vzhľadom na výšku ceny ropy a fosílnych palív, čiže táto situácia naozaj vôbec nie je stabilná. Takže my sme dospeli k záveru, že v Jordánsku existuje, existujú je vládny orgán, vládne orgány. Vláda príjma rozhodnutia a je schopná aj doceliť to, aby tieto boli naplnené. Avšak v Libanone už dva roky nemajú prezidenta a vládna organizácia, podľa toho, čo sme pochopili, je naozaj veľmi zložitá. Boli sme v údolí Beka, stretli sme sa tam s ľuďmi, ktorí fungujú uh, na mieste. Jeden starosta nám napríklad konkrétne povedal, nestracajte čas s vládou. Pokiaľ chcete robiť niečo konkrétne, tak sa to deje tu a nie na vládnej úrovni. Stretli sme sa tiež s jedným e, človekom, ktorý má na starosti zásoby vody. Boli sme na dvoch stavbách. Na jednej sa rieši spracovanie odpadu a na druhej e, čistička vody vďaka pomoci, ktorá prichádza z rozpočtu Európskej únie. Čiže veci sa dejú, sú zaujímavé. Vypočuli sme si aj ministrov, najmä v Libanone, ktorí hovorili, mohli by sme to urobiť ako Turci a dovoliť utečencom, aby išli po mori a išli do Európy. Možno, že hovoril o tej miliarde, ktorá bola pridelená Turecku. Každopádne na mieste je taký pocit, ktorý sme zaznamenali pri príležitosti našej návštevy, ktorý ide práve v tomto duchu. Taktiež je veľmi um, úderná situácia ohľadom vzdelávania mladých. Asi polovica mladých z týchto utečeneckých rodín nechodí do školy. pokiaľ ide o pár mesiacov alebo rok, čo nechodia do školy, tak to možno nie je až také zásadné, ale tu v tejto chvíli čelíme riziku stratenej generácie. V tých táboroch, ktoré sme navštívili v tábore v Azraku, sa organizuje škola e, na dve smeny. Niektorí chodia do školy od 7. do 12. a tí ostatní od 12. do 17. A to za veľmi náročných podmienok, je tam horúčava a tak ďalej. Neviem, čo si o tom myslia moji kolegovia, avšak mňa jedna vec naozaj veľmi zasiahla. Stretol som sa s mladými ľuďmi, ktorí mali asi 17 rokov, bolo ich 6. Išli do školy na pár hodín. No a bola tu snaha pripraviť ich na to, aby splnili skúšky, aby mohli ísť ďalej na vyššie vzdelávanie. A títo mladí ľudia nám kladli veľmi vážne otázky typu, aká je moja budúcnosť. No a ja si spomínam naozaj, aké, aké, aké vážne situácie boli títo mladí ľudia, ktorí si uvedomovali, že ich život, ich budúcnosť neexistuje. A vieme si predstaviť, aké to môže mať e, dôsledky, či už na osobnej úrovni, ale aj e, čo by sa potom mohlo stať s mladými ľuďmi, ktorí žijú v takýchto podmienkach. No my sme sa spýtovali, či by chceli pracov, napríklad pracovať teda pardon, pokiaľ by sa chceli, chceli vzdelávať, tak tam, kde bývajú, nie je elektrina, čiže naozaj večer napríklad nemôžu študovať. Navštívili sme aj školu, ktorú spravuje UNICEF. Aj v Jordánsku, aj v Libanone. Naozaj sme videli silnú angažovanosť učiteľov, ktorí sa naozaj snažili maximálnej možnej miere zmierniť situáciu, pretože tam nie je reálna naozajstná škola, avšak e, vymysleli, čo sa dalo, aby, aby situáciu vyriešili, vy, vy, vymysleli to dvojsmonové vzdelávanie od 7. do 12. a 12. do 5. E, rodičia hovorili, že oceňujú, že deti majú možnosť sa vzdelávať. Neviem, či to reprezentovalo všetky rodiny, ale toto sme počuli naozaj si to zaslúži e, uznanie a podporu. Navštívili sme tiež sociálne centrá. Tam e, sú k dispozícii zdravotnícke služby. A videli sme, ako vysoký komisár pre utečencov OSN vyzýval dobrovoľníkov, ktorí sú vybraní spomedzi e, utečencov, je to zhruba jeden dobrovoľník na tisíc utečencov. Títo ľudia sú potom v teréne, e, komunikujú s populáciou, napríklad povedia tehotnej žene, kde môže ísť na zdravotnú prehliadku. No a potom ešte v tých školách som jedno vec nepovedal. Tie tábory sú na vidieku v prírode, v princípe sú to malé tábory, sú v Lib- tie v Libanone a tie sú veľmi ďaleko od škôl, čiže je problém aj dostať sa do školy, čiže bolo by potrebné vybudovať nové školy blízko týchto populácií, alebo potom by bolo potrebné zorganizovať systém prepravy pre tie deti. Vysok e, UNHCR, OSN berie e, si na starosť utečencov a e, prispieva im sumou 610 dolárov mesačne, avšak to je taktiež e, metúce, pretože potom sú tu ľudia, ktorí čerpajú z týchto prostriedkov, ktorí pracujú, ktorí majú prácu e, a nevieme, aké majú príjmy. Niektorí ľudia si myslia, že to, že ľudia dostávajú takýto príspevok, môže spôsobiť, že tí ľudia potom nebudú mať chuť pracovať. Cítili sme tu, že tu prebieha vnútorná diskusia na túto tému. No a na záver by som chcel povedať, že ja e, som zaznamenal dve odporúčania, ktoré sú podľa mňa inšpirujúce a tie spočívajú na princípe vzájomnej dôvery. Domnievam sa, že bez toho tá spolupráca je márna. Myslím si, že je potrebné, aby sme žiadali od jordánskych a libanonských orgánov, aby naozaj preukazovali čo najväčšiu mieru transparentnosti, aby finančné dokumenty a rozpočtové dokumenty boli naozaj otvorené. Libanonskí poslanci, ktorých sme stretli, u mne vyvolali isté pochybnosti, pokiaľ ide o otvorenosť e, účtovníctva. Povedal som ako to tam vyzerá s vládou. A samozrejme, iste dochádza tam k pokroku, Avšak myslím si, že Európska únia by mala sa vyjadriť veľmi jasne. My poskytujeme pomoc, ale mali by sme požadovať od našich partnerov aspoň minimálne dodržovanie princípov, e, vďaka ktorým môže ďalej fungovať naša dôvera. No a moje druhé odporúčanie. Európska únia e, musí upustiť od svojej byrokratickej hystérie UNHCR, to je agentúra OSN pre utečencov, pre palestinských utečencov, tam, tých je tam naozaj veľa, ale UNRWA je naozaj akýsi štát v štáte. Táto organizácia bola ustanovená OSN, aby pomáhala palestinským utečencom. Čiže sú tu palestinské komunity, ktoré sú v teréne, ktoré sú uznané sú tam potom školy, sú sociálne centrá, ktoré organizuje v tomto duchu OSN, je tam klinika a ich rozpočet je istým spôsobom roz, štátnym rozpočtom, ktorý prispieva k solidarite medzi utečencami z Palestíny. Čiže pokiaľ potrebujú európske fondy, každý rok tu hájime financovanie zo strany EÚ pre túto organizáciu. Oni sú prítomní v Gaze, e, sú prítomní v Palestíne, ale rovnako aj vo všetkých susedkých krajinách, ktoré príjmajú e, utečencov. Minulý rok EÚ vykonala 10 kontrol tohto výboru. Taktiež UNICEF sa domnieva, že inštitúcia, ktorá si vyžaduje najvyššiu mieru dokumentov, najvyššiu mieru kontrol ex ante, tak iste na jednej strane e, to, to vytvára pracovné miesta a UNRA a UNICEF e, si vyžadujú špecifické postupy, avšak tí ľudia, ktorí sme stretli, nám vysvetlili, že tieto peniaze by sa mohli lepšie využiť, pokiaľ by nie, sú, nie boli určené iba na takéto administratívne účely, ale pomohli by skôr aktivitám v teréne, konkrétne humanitárnym aktivitám. A značka, pridaná hodnota Európskej únie, ktorá stratila možno istý cvenk, by sa možno mala efektívnejšie využívať. Ja som aj dnes ráno vo výbore Kokobu e, sa zúčastil predstavenia pani Kalfine o výkonnosti Európskej únie práve v súvislosti s tým, čo sme videli v Libanone a v Jordánsku. Vychádzame z reálnych podrieb, e, teda nižšie požiadavky, ale o mnoho prísnejšie sledovanie výsledkov v porovnaní s stanovenými cieľmi. Ja ako predseda výboru pre rozpočet eh, môžem eh, povedať, e, že k dispozícii potrebujem mať jednoznačné, zrozumiteľné dokumenty, keď sa vyberáme na takúto cestu, aby sme získali prehľad o rozpočtových potrebách, e, to, čo bolo počítané, čo bolo naprogramované, čo sa skutočne vyčerpalo a čo sa vyplatilo a čo sa tým dosiahlo. Kolegovia, ktorí boli na tejto e, ceste so mnou, iste potvrdia, že sme nemali k dispozícii takéto dokumenty. Mali sme rôzne vyhlásenia, vyjadrenia, ale my sme predsa odborníci na rozpočet, nás nezaujímajú nejaké vyjadrenia e, minister pre sociálne veci Libanonu. Napríklad nám poskytol rôzne informácie, e, také skôr anekdotické, a literárne, ale nie faktické. Toľko teda z mojej strany vyjadrenie na Margo tejto cesty. Chcel by som sa poďakovať obom delegáciám Európskej únie. Tá, ktorá sa s nami stretla, ktorá neplánovala celú našu cestu v Jordánsku, ale tiež v Libanone, ktorá zorganizovala všetky recepcie, oficiálne stretnutia, na ktorých sa zúčastnili všetci darcovia, najmä zástupcovia rôznych členských štátov EÚ ako aj inštitúcie ako napríklad Európska investičná banka či pokladňa pre rozvoj, napríklad v prípade Francúzska, či príslušná ďalšia inštitúcia v mene Nemecka. E, to si vyžaduje e, o mnoho väčšie úsilie na koordináciu, keďže je tam toľko rôznych aktérov zastúpených. A to si veľmi ceníme. Chcem sa poďakovať tiež predsedovi delegácie, predsedničku delegácie pre EU um, pre vzťahy s Mašrekom. Tá sa s nami podelila o svoje skúsenosti, svoje znalosti. Ja chcem sa tiež poďakovať sekretariátu výboru pre rozpočet eh, Guillaume Ré a jeho kolegovia, ktorí boli veľmi cenným prínosom na tejto ceste. Myslím, že to bola mimoriadne zaujímavá cesta. Aj keď času bolo málo, program bol nabitý. Mm, často sa nám zdá, že by sme chceli ostať o niečo dlhšie, aby sme získali všetky informácie, ktoré potrebujeme na takejto ceste. Pre mňa bola táto cesta veľmi cenná. Hlasujeme totiž o rozpočte, vidíme, že sa posúvajú na rôzne účely e, dosť vysoké sumy, ale nevieme, na čo sa presne využívajú a preto e, takáto cesta nám poskytne e, trošku náhľad. To sa netýka len zahraničnej politiky Európskej únie, ale aj kontaktov v rámci členských štátov samotných. Isté, že tieto moje vyjadrenia e, súvisia len s mojim osobným pohľadom a teraz to kolegyňa Gardia Zaval doplní celkom iste. Ďakujem. Áno, už ste tak ohodnotili z kraja to, čo sme tam zažili na tejto misii, ale chcela by som najprv poďakovať a pogratulovať sekretariatu, ktorý pripravil veľmi kompletnú misiu s nabitým programom ale podarilo sa nám na mieste tam vidieť projekty, ktoré financuje Európska únia. Zorganizovali sme schôdze s rôznymi medzinárodnými telesami, ktoré tam sú aktívne, taktiež e, s vládnymi telesami. Takže bola to veľmi vyvážená misia. Taktiež práca sekretariátu e, bola veľmi dobrá aj s delegáciami v Amane a Bejrute. Odvádzajú skvelú prácu No a taktiež obsah, ktorý nám bol predkladaný, bol veľmi dobrý. No už mm, bolo tam veľa informácií a veľa rôznych čísel a potom je ťažké si to celé poskladať a zistiť, čo sme očakávali, čo sme tam videli. Nie preto, že by sme mali málo informácií, ale práve naopak, že ich bolo priveľa. Tieto misie sú veľmi dôležité, pretože my tu rokujeme o pozmenujúcich návrhoch a zistujeme, či tam nájsť nejakú maržu, aby sme mohli napríklad únra poslať o milión eur navyše. To je veľmi vážna agentúra. Takže napriek tomu, že sme vedeli, čo tam asi deje, tak sme to nezažili na vlastnej koži. Takže preto sú tieto misie v, teré, misie v teréne zásadné. No a prichádzajú ďalšie rokovania a tam sa nám bude veľa ľahšie rozhodovať a diskutovať, pretože sme videli, aký rozdiel spôsobia tie peniaze, ktoré tam pošleme. Takže to nám pomôže v rokovaniach s radou. Videli sme, v akých podmienkach tam žije miestne obyvateľstvo aj utečenci v Jordánsku, aj v Libanone. Taktiež sme videli aj to, že tie peniaze, o ktorých my tu rokujeme, pomôže tam e, financovať nemocnice, základné školy, e, nejaké kanalizáciu, zasobovanie vodou. Takže určite je to skutočne obrovská pomoc. No napriek tomu, že utečenci momentálne sú tam vo veľmi prekerných podmienkách, tak e, pokiaľ Európska únia by sa nesnažila, tak by to bolo ešte veľa horšie. Takže myslím si, že preto by sme ich mali naďalej e, podporovať, mali by sme rozpočtovo podporovať tieto krajiny, ako som povedala, je tu utečencov, no a my sme taktiež sa snažili vyslať takýto signál je tu utečencov, ale aj o iné zraniteľné osoby, ktoré žijú v Jordánsku aj v Libanone, pretože netreba robiť medzi nimi rozdiely. Sú to ľudia, ktorí potrebujú našu pomoc a dostanú ju nezávisle od svojho náboženstva, pohlavia alebo pôvodu. Myslím si, že treba si uvedomiť, že budúcnosť týchto ľudí je veľmi neistá. A to nám ukázala aj tá schôdzka s tými 17-ročnými mladými chlapcami, ktorí sa pýtali, to, čo teraz študujem, to, čo sa učím, pomôže mi to v budúcnosti, budem sa môcť niekedy vrátiť domov, budem môcť byť ísť ešte na univerzitu. Bolo to skutočne veľmi smutné. A s týmito mladými ľuďmi sme zažili aj ich problémy, ktoré zažívajú psychické, e, fyzické. Videli sme, čím prechádzajú ich rodiny. Takže my tu hovoríme o základnej pomoci a humanitárnej pomoci, ale keď si uvedomíme, čo sa deje v Sýrii, tak toto je len taká náplasť. Takže určite je treba chodiť, navštevovať tam tie školy, vidieť e, tam tie deti, ktoré sa konečne môžu usmievať na no, predovšetkým teda v Jordánsku a predovšetkým v Libanone nám hovorili, že sa, nám, sa im podarilo poslať do školy asi polovicu z tých utečeneckých detí, z nejakých 450 tisíc, niečo cez 200 tisíc. Takže náš cieľ je, aby všetci chodili do školy, všetky tieto deti, ale to si bude vyžadať nepredstaviteľné úsilie a námahu, takže treba naďalej týchto ľudí podporovať skutočne žijú vo veľmi zlých podmienkách, ktoré sa dajú zlepšiť. Mali by sme tlačiť na jordánsku a libanonskú vládu, teda v tomto prípade, ale predovšetkým si myslím, že ministri, e, ministri školstva sa veľmi snažia a určite nemali sme pozície, aby sme niekoho poučovali alebo udelovali lekcie. Je treba sa snažiť pomáhať týmto krajinám, aby oni mohli pomôcť palestinským aj sírským utečencom, ktorých teda je tam väčšina. Takže Libanon má pôvodne obyvateľstvo 4 milióny 4 milióny obyvateľov a plus majú teda milión utečencov. To je viac, než e, prijala Európska únia dohromady, takže určite sa oplatí ich podporovať. Oui. Monsieur Pane Marži. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem eh, za popis cesty, ktoré ste nám práve predniesli. Eh, isté, že nie je to jednoduché, a dokonca dosť nebezpečné vzhľadom na zložitú situáciu v Libanone a v Jordánsku. A tiež vzhľadom na to, aké si na emócie sa spájajú s touto cestou. Čo sa týka môjho pohľadu, ja som do Libanonu a do Jordánska vycestoval aj s istým politickým presvedčením a tiež vzhľadom k politickým rozhodnutiam, ktoré eh, vykonali členské štáty a Európska únia. Eh, tie sa rozhodli držate si dosť e, na diálku utečencov, e, ktorí akoby naviac vyhovovali utopení, než živí tu u nás. Ide o otázky bezpečnosti, ide o náklady, ktoré e, musia znašať tieto krajiny vzhľadom na túto politiku Európskej únie. Videli sme, že náklady, ktoré znášajú tieto krajiny, ale aj Turecko, Jordánsko a Libanon, sú obrovské. Tieto krajiny sa nerozhodli sami, kde sa budú zemepisy nachádzať, že budú mať hranicu e, s e, vojnou zmáhanou Sýriou, e, nezvolili si dobrovoľne stať sa jadrom tohto rozpadávajúceho sa Blízkeho východu a tiež sa nerozhodli dobrovoľne, že budú musieť platiť za nekonzekventné rozhodnutia medzinárodného spoločenstva a tiež za bezmocnosť a neschopnosť eh, riešiť sírskú otázku a tiež eh, nastoliť mier v tejto krajine. V každom prípade chcel by som zhrnúť eh, informácie o tejto ceste do štyroch bodov. Poprvé, Európska únia, najmä prezentácie, ktoré sme si vypočuli, od delegácie Európskej únie a ja, a ja im tiež toto cestou ďakujem. Boli pre nás veľmi informatívne. Už to kolegovia spomenuli, rozpočtová podpora Európskej únie je mimoriadne potrebná pre utečencov. Mm, tiež by sa mala táto podpora navýšiť, pretože bez tejto podpory, a videli sme to priamo na mieste, ide o pokrytie najzákladnejších potrieb a, a bez tejto rozpočtovej podpory nebude možné pokryť ani tieto najzákladnejšie potreby. Čo sa týka humanitárnych aspektov, minimum, čo môžeme povedať, je, že v politickom pláne teraz chýba tento humanitárny aspekt. A my podľa mňa na ňo musíme prihliadať, musíme sa snažiť eh, napraviť nedostatky v politickej a diplomatickej oblasti, čo sa týka Jordánska to najdôležitejšie ponaučenie podľa mňa spočíva v tom, že Jordánsko nás žiadalo o to, aby sme potvrdili naše ekonomické partnerstvo aj politické partnerstvo. Všetci vieme, akú e, dôležitú úlohu zohráva Jordánsko e, v stabilite celosvetej stabilite a tiež ako významnú úlohu zohrávalo Jordánsko aj v dejinnom vývoji. Vidíme, že ekonomické investície a e, tiež e, dôvera európskych aktérov v tomto smere chýba a Jordánsko pritom potrebuje veľmi naliehavo túto podporu, potrebuje poradenstvo, informácie a tiež investície, pretože iba za takýchto okolností môže fungovať súdržnosť jordánskej spoločnosti a tá závisí od tejto podpory. Čo sa týka Libanonu, a tu som mimoriadne znepokojený. Spomenuli ste, že Libanon má zhruba 6 miliónov obyvateľov. V súčasnosti 2 milióny utečencov žijú eh, v tejto krajine spolu s palacinskými utečencami v Európe. Sa obávame Eh, možné destabilizácie, eh, ktorú by spôsobil eh, masívny príliv utečencov, ale vidíme, že 2 milióny utečencov v spoločnosti, ktorá zaznamenala rast toho zhruba 9% minulosti a v súčasnosti je tento rast dokonca negatívny, pričom zhruba 20% obyvateľstva je pod hranicou chudoby. Mm, taktiež e, je krajina zmáhaná občianskou vojnou a súdržnosť e, libanonskej spoločnosti je veľmi krehká, ak nezakročíme veľmi rýchlo, ak sa nebudeme snažiť zlepšiť rozvoju pomoci, myslím, že Libanon sa dostane do veľmi nebezpečnej situácie aj vzhľadom na to, že štátne štruktúry Libanonu sú už eh, teraz veľmi slabé a taktiež verejné inštitúcie sú veľmi oslabené. Pri všetkej úcte voči našim africkým priateľom, keď sa pozerám na situáciu na Blízkom východe, najmä v tejto krajine mám dojem, že dochádza k akejsi forme afrikanizácie tejto krajiny. Je to mimoriadne znepokojivý vývoj. Musíme e, z toho vyvodiť e, dôsledky a zelenie to aj v rozpočte. Ďakujem. Annelia Temeky. Ďakujem pekne. To, čo mi ostalo v mysli po tejto ceste a to, čo sme napokon všetci vedeli, e, aj pred cestou, aj keď, keď to vidíme priamo na vlastné oči je to ešte o to zaražajúcejšie a síce denodenný život týchto útečencov. Horúčavy sú vysoké, slnko svieti veľmi silno, je nedostatok potravy, možnosť vzdelávania, oblečenia, ošatenia, všetky potreby v podstate chýbajú, všetkého je nedostatok. Iba toho slnka a horúčavy je až trochu priveľa. Chcela by som trošku porovnať keďže som sa mohla zúčastniť aj na predchádzajúcej ceste do Turecka, kde sme navštívili utečenecké tábory. A aj tam e, bola situácia veľmi zlá, ale treba priznať, že keď si porovnáme na základe skúseností e, e, z týchto dvoch ciest, isté, že nemôžem vychádzať z ničoho iného iba z týchto dvoch svojich ciest. Musím povedať, že okolnosti v Jordánsku a v Libanone sú eh, mnohonásobne horšie než v Turecku. A tiež sme dostali informácie od zásobcov OSN, že tam naozaj sú veľmi vážne problémy. Dochádza k násilnostiam, a tiež sú tam podobné postoje ako tu v Európe. E, nie e, je spoločnosť ochotná prijať utečencov. E, toto v Turecku sa neobjavilo natoľko. Aj keď my v Európe kritizujeme, že v Turecku údajne sa nezaobchádza s utečencami dobre, chcela by som zdôrazniť, že na základe týchto dvoch svojich ciest môžem skonštatovať, že táto kritika je trochu prílišná na adresu Turecka. Isté, že aj v Turecku sú problémy, ja to nejako nespochybňujem, ale Myslím, že sme zabudli úplne na to, aké problémy sú najmä v Libanone v súvislosti s postojom k utečencom. V podstate situácia je tá istá ako v Európe. Spoločnosť utečencov nepodporuje, nevítá a napriek tomu však pomoc pod, poskytuje. Chcela by som ešte podotknúť, že v susedskej politike EÚ by sa mala podľa mňa zohľadniť aj to, eh, že sme vždy veľmi rýchli v kritike všetkých eh, v našich susedných krajinách. Eh, všetko je podľa nás zlé a v rámci Európskej únie je údajne všetko viac menej dobré. Podľa mňa by sme mali mm, byť schopní aj poďakovať a oceniť pokrok v týchto susedných krajinách Európskej únie, napríklad v Libanone a v Turecku ale aj v Jordánsku, aj keď tam problémy sú, musíme predsa pripustiť, že utečencov prijímajú, spoločnosť podporuje o mnoho viac utečencov než my, bohatí tu v Európe, ktorí sa dokonca označujeme za hodnotovú spoločnosť. A tu na tomto veľmi dobre vidíme, kde presne v praxi je e, táto hodnotová spoločnosť A ďalej, keď sa pozeráme na budúcnosť a to, nakoľko Európska únia pomáha, podľa mňa e, by táto pomoc mala byť poskytovaná prostredníctvom európskych organizácií. Nemali by sme e, vytvárať e, nejaké vlastné špeciálne organizácie. Nemáme totiž Eh, odborné poznatky mali by sme vychádzať práve z eh, inštitúcií OSN, nie z našich vlastných európskych inštitúcií. Môžeme ich finančne podporiť. Myslím, že však eh, orgány OSN sú o mnoho kompetentnejšie, skúsenejšie, majú poznatky z praxe o mnoho bohatšie než my. Ak sa však bude vychádzať v Európskej únii z toho, že vždy je potrebné vytvárať vlastné štruktúry, vlastné orgány, tak jednak je to časovo veľmi náročné, trvá to veľmi dlho a napokon v úvodných fázach sa vždy musíme učiť vlastných chýb. Podľa mňa by bolo lepšie pomôcť orgánom OSN, UNICEFu a všetkým tým, ktorí priamo na mieste už pomáhajú a ktorí odvádzajú veľmi cennú pomoc a podporu. Ja neviem, či ja sama by som dokázala poskytovať takúto humanitárnu pomoc v týchto utečenských táboroch. Musíme naozaj úprimne priznať, že si nedovolím ani odpovedať na túto otázku. Je to veľmi náročné, mimoriadne náročné, vyčerpávajúce a najmä vzhľadom na eh, možnosti postupu, vývoja do budúcna, eh, to človek samozrejme v každej práci potrebuje, všetkého je tam nedostatok, eh, nie sú teda kto vie, aké priaznivé výhľadky do budúcna. Uh, Ehm, všetkého je málo, všetko chýba. A pracovníci sa sami vyjadrili, že ani nemôžu rozmýšľať nad tým, e, odkiaľ získajú e, ďalšie zdroje, ďalšiu, ďalšiu podporu. Musia sa sústrediť na to, aby sa snažili nejako pozerať do budúcna napriek týmto nedostatkom. Myslím, že tu sa od nich môžeme naozaj veľa učiť. Myslím, že my máme o mnoho väčšie zdroje k dispozícii, na ktorých by sme mohli stavať a tiež e, to dokazuje, že nie vždy všetko riešia peniaze. E, nielen peniaze sa dá dosiahnuť zlepšenie, aj keď peniaze samozrejme sú potrebné a dôležité. Chcela by som sa poďakovať e, predsedovi delegácie, všetkým členom delegácie, aj sekretariátu a dúfam, že aj delegácie v Amane a Berúte že aj im sa dostane naše e, poďakovanie, pretože myslím, že oni odvedli veľký kus práce v organizácii týchto ciest vždy. E, keď som sa zúčastnila takýchto ciest, e, vždy delegácie EÚ neboli vždy natoľko ochotné, odborne vybavené a nápomocné pri takýchto cestách, ako v tomto konkrétnom prípade. Myslím, že to bola cesta, ktorá nám naozaj otvorila doširoka oči a dúfam, že Európska únia spolu s ostatnými o sa bude snažiť eh, dosiahnuť, aby sa v Sýrii eh, nastavil mier, inak sa totiž situácia nejako nezlepší. Ďakujeme pekne. Eh, bola tam aj pani Ivana a pán Fernández mm, na tejto ceste. A teraz dostávajú slovo kolegovia, ktorí sa nezúčastnili tejto cesty. Pán Sirianidos. Ďakujem za slovo. Ja som počúval skutočne pozorne, čo ste nám rozprávali o vašej ceste do Jordánska, do Libanonu. No a myslím si, že ste načrtli veľmi presný obrázok situácie a tak ako povedala e, kolegyňa e, Eider po vás, tak to bolo taktiež veľmi zaujímavé napríklad počuť, ako sa 17-roční mladí ľudia pýtajú, ako bude vyzerať ich budúcnosť. Ja som bol pred mesiacom v Sýrii a stále sa hovorí o Turecku, Libanone a o Jordánsku. Tieto tri krajiny príjme, prijali veľa sírskych utečencov. A ja by som chcel krátko povedať niečo k tomu, čo sa deje v Sýrii. A Predrešnička povedala, že Európska únia v tejto oblasti nemá v podstate ani vlastnú diplomatickú politiku alebo zahraničnú politiku. Takže je treba skutočne chytiť tento problém zapáče si a riešiť ho, riešiť jeho príčiny. Vojna v Sýrii mala dopad aj na Turecko, aj na Libanon, aj na Jordánsko. A to podstate sa ešte tento problém sa tak nafúkol. Ja som bol v Damašku, v Sýrii a myslím si, že z humanitárneho pohľadu by bolo veľmi dobré, keby Európska únia sa angažovala, podporovala nemocnice. Tam som videl deti 13-14 ročné, ktorým chýbali končatiny. A taktiež som videl ako 17-ročné deti tam ležali v posteli, na lôžkach, v nemocnici a mali obrovské bolesti, že už sa nemohli ani vlastné matke pozrieť do očí. Takže takéto prípady, s tými som sa tam stretával stále znovu. No a myslím si, že keď takéto niečo vidíte, tak dostanete ten pocit, že, že treba urgentne reagovať. Taktiež som zažil, že niektoré kultúrne e, oblasti, ktoré sú chránené UNESCO, boli ohrozené, napríklad Palmíra. A ľudia, ktorí žili v Palmíre, museli opustiť svoje domovy mnísi museli odísť z kláštorov a teraz e, veľa z tých budov je v ruinách a ľudia musia znovu budovať svoje domovy. A je treba sa pozrieť na to, kde prebieha e, vojna a tá skutočná kríza. Ďakujem. Mali sme príležitosť stretnúť sa s európskymi zástupcami v Syrii a v Libanone. Všetky európske ambasády boli už od začiatku konfliktu v Syrii zatvorené iba Česko si e, zachovalo svoju ambasádu na mieste. Jasné, že z humanitárneho hľadiska je situácia v Syrii dramatická, ale po bolo zmasakrované, hranice sú zatvorené. Takže vo vnútri v Sýrii exist, e, dochádza k pohybom populácie, ktorá žije v beznádeji a humanitárne konvoje sú naozaj obmedzované zo strany sírskeho režimu, čo naozaj mimoriadne komplikuje činnosť na mieste. Máte pravdu, keď trváte na tom, že musíme naozaj intenzívne požadovať to, aby humanitárne konvoje mohli byť posielané sírskej populácii, ktorá ich potrebuje. Naozaj tragicky. Pán Bog. Ďakujem, pán predseda za túto veľmi zaujímavú správu, ktorú ste taktiež doplnili mnohými návrhmi, ktoré vyplýva z toho, čo tam kolegovia zažili a videli. Taktiež to súvisí s tým, o čom tu hovoríme v súvislosti s správou o Turecku. A zaznelo tu veľa e, zaujímavého, nebudem to opakovať. Preto len krátko o dvoch, troch veciach, ktoré vyplývajú alebo súvisia s našimi ďalšími aktivitami v oblasti rozpočtovej techniky a rozpočtových víziev. Nuž, tieto krajiny sú v bezprostrednom susedstve Sýrie a stoja pred obrovskou výzvou. No a na záver teda musíme uznať, ako už to bolo povedané, že tieto krajiny robia viac než veľká väčšina členských štátov Európskej únie, čo sa týka humanitárnej pomoci. Takže myslím si, že na to by sme mali pamätať a mali by sme si, mali, mali by sme si premyslieť, čo sú vlastne základné princípy a hodnoty, ktoré držia pohromať Európsku úniu a na ktorých teda sa si zakladáme. Keď sa pozrieme na financovanie všetkých týchto opatrení, tak bolo povedané, že až do jesene na základe všetkých rôznych našich aktivít, tak e, že by to do jesene nejak malo fungovať. No ale taktiež máme skúsenosti z roku 2015, a tam na ich základe sa ukazuje, že je treba to ošetriť dopredu. Pretože nie je mm, sa nemôže stať, že deti budú chcieť nastúpiť do školy a nebudú dostatočné prostriedky, takže je treba na to myslieť dopredu. No a taktiež je treba diskutovať s účastníckými štátmi o tom, ako lepšie plánovať finančnú pomoc, a ujednotiť sa na krok, ďalších krokoch, čo sa týka OSN a únodzovej pomoci a príslušného fondu. V roku 2014 tam bolo 79 e, miliónov. No a potom tá kríza v roku 2015 bola väčšia, ale ten fond alebo jeho prostriedky e, neboli už také vysoké, boli nižšie. Takže Skutočne treba lepšie, e, zlepšiť naše finančné plánovanie a taktiež je treba, aby európske rozpočet taktiež tomuto prispel, pretože OSN tam e, má rôzne aktivity, ktoré čiastočne môže financované z našho európskeho rozpočtu. Komisia tu dnes nie je, ale myslím si, že je treba sa ich opýtať, čo si o tom myslia. Nemusia teda na to teda odpovedať hneď ale teda je treba diskutovať o rôznych prísľuboch a plánoch, pretože je treba plánovať dopredu, aby sa nestalo, že vypuchne, vypuchne nejaká ďalšia kríza a opäť sa bude musieť robiť všetko v núdzovom režime. Ja som bol vo výbore INTE, kde sme hovorili o revízii viacročného finančného rámca. No a Ďalej je tu otázka e, fondu Madat a taktiež e, Afrického fondu. No a tam to vyzerá stále podobne, že tie príspevky skôr vyzerajú tak, že si každý členský štát povie, že prispieje nejaký minimum, aby sa dostal do riadiaceho výboru. Ale to predsa nemôže takto pokračovať. A to chcem povedať jasne. Pokiaľ sa to nezmení, tak to je naposledy, čo som takéto outsourcované fondy vôbec podporil. A mysl- tým v podstate naše spolurozhodovanie je taktiež outsourcované. No a druhá otázka v súvislosti s krátkodobými, dlhodobými krokmi, opatreniami Krajiny, ktoré sú pod takým veľkým tlakom, ako tie, o ktorých hovoríme, ktoré sme navštívili, Jordánsko, Libanon, tak čeli aj interným problémom a ešte v susedstve im tam prebieha vojna, majú tam blízko tzv. zlyhané e, štáty, kde je treba sa zasadiť o E, strednodobú, dlhodobú stabilizáciu. Samozrejme, to sa týka aj, aj revízie viacročného finančného rámca, našej rozpočtovej politiky. Netýka sa to len finančných prostriedkov, ale aj otázky, akými politickými, hospodárskymi, finančnými opatreniami e, tam chceme zakročiť. A tak aby sme prispeli k stabilizácii týchto krajín. No a pán predseda, momentálne to vyzerá tak, že tu máme rozpočtové konanie pre rok 2017, máme tu analýzy ohľadom utečeneckých tém, ktoré sú veľmi komplexné, došlo tam ešte k pozdržaniu predloženia eh, rozpočtu alebo návrhu na rok 2017 eh, zo strany komisie. Pani Mogherini už eh, oznámila, že spolu s pánom Timmermansom chce predložiť veľký návrh, ktorý bude obsahovať aj veľké investície, predovšetkým v Severnej Afrike, a teda v susedstve našom. A taktiež sa tam bude hovoriť o určitých prostriedkoch, ktoré musia byť rôzne prerozdelené, tak aby sa to prispôsobilo tečeneckej migračnej politike. Takže tento návrh sa stáva súčasťou politickej diskusie, potrebuje určitú flexibilitu, skutočne je potrebné a dobre, že takýto návrh príde. No a keď pani Mogherini oznámi, že e, to bude v júni, nebude teda čakať na Brexit a tak to má aj byť. To je dobré, že to príde ešte pred Brexitom, že sa neriadi Brexitom. A príde teda tento návrh. 28. júna sa stretne e, Európska rada a bude diskutovať aj o tomto návrhu. No ale ja už som o tom hovoril aj o výbore INTA, že vlastne tento európsky rozpočet sa nemôže e, nakoniec dostať pred Európsky súdny dvor, len preto, že na rade sa stále presadzujú nejaké e, osobné záujmy. To môžeme rovno zavrieť e, zložky a ísť všetci domov. A vyvstáva tu otázka, chceme to dopustiť? Alebo uvidíme, do 28. júna, ako to bude prebiehať, že komisia musí nielen pripravovať e, alebo robiť prípravné rozhovory s radou, ale nemáme možno, možnosť využiť našu schôdzu, aby sme zaujali nejaké stanovisko tejto otázke, pretože ináč sa dostaneme opäť do také situácie, že možno príde teda rozhodnutie Európskej rady a my e, potom už do toho podstate nebude môcť príliš hovoriť. Takže myslím si, že by sme si to mali rozmyslieť, tak ako zasiahnuť do práce komisie, aby sme my ako parlament mohli taktiež predložiť určité stanovisko, ktoré potom mali dispozícii aj hlavy štátov, šéfovia vlád. Ďakujem. Merci. Ďakujem. Popoludní sa budeme rozprávať o pozmeňovacích e, návrhoch k správe Tomasa Goldbrichta, nášho kolegu. Avšak ja som sa domnieval, že hlasovať sa bude až koncom júna. Pani Niriada. Ďakujem, takže ja by som chcela len poďakovať všetkým kolegom, ktorí išli na túto misiu, pretože zistíte, čo sa tam deje, len pokiaľ to zažijete na vlastnej koži. No a um, myslím si, že naša práca je veľmi vzdialená od práce ľudí v teréne, takže eh, chcem sa len vyjadriť eh, k otázke vzdelávania, k tomu, ako budeme ďalej postupovať je treba, aby tam boli e, dlhodobo fungujúce e, vzdelávacie zariadenia, pretože títo ľudia sú e, v podstate chytení v pasci chudoby, ktoré sa musia dostať. Potrebujeme taktiež dlhodobé riešenia v súvislosti s riešením konfliktu, Musíme začať samozrejme rozpočtovými kapacitami, rozhodnúť sa, ako ďalej postupovať, pretože v opačnom prípade sa tá situácia bude zbytočne naťahovať a nebude žiadne svetlo na konci tunelu. Takže potrebujeme dlhodobú strategickú víziu, potrebujeme si rozhodnúť, ako využijeme e, tie nástroje, ktoré máme k dispozícii. Takže by som chcela ešte raz poďakovať e, kolegom za prezentáciu. Ďakujem pani Neriada. Pred chvíľou som hovoril o účastníkoch a zabudol som si Kvida Norisama. Prosím, aby ma ospravedlnil, pretože aj on bol prítomný na misii. Ďakujem za vaše slova. Či už pokiaľ ste boli členmi delegácie, alebo ste sa delegácie nezúčastnili. Myslím si, že každý z nás si tu uvedomuje zásadnosť situácie. Určite pripravíme správu z misie. Tá bude predstavená na jednej z nadchádzajúcich schôdzí. Ja osobne som vypracoval správu, tu som zavesil na internet včera večer, aby som na to nezabudol, ale keď som si vypočul eh, keď ja zabal alebo ďalších kolegov, tak eh, som si uvedomil, že sú tam veci, ktoré treba podoplňať a treba, aby sme spoločne vypracovali správu a tiež aj návrhy do budúcna. Možno, že tu máme istú páku, vďaka ktorej by sme mohli naozaj vytvoriť nejakú nejaký tlak na VFR. Je pravda, že Európa nebola veľmi účastná, pretože pokiaľ viem, VF, VFR sme zredukovali prostriedky pre migrantov a utečencov. Čo už bolo v roku 2013 a predtým pritom sa to riešilo v roku 2011. Naozaj sme nevideli, čo prichádza. A v tejto chvíli naozaj vnímame, že táto kríza sa tak skoro nezastaví a má dôsledky na Európu, ktoré sú zásadné. A z, aj z ľudského hľadiska pokiaľ sa Európa chce identifikovať so svojimi hodnotami, tak takéto situácie naozaj sú urážkou európskych hodnot. Budeme o tom všetkom určite ešte hovoriť. Taktiež sme si overili, čo známila pani Mogherini, keď prišla do parlamentu v Štrasburgu 10. maja povedala, keď i slubujeme peniaze, tak to okamžite sa pretavuje do financovaných projektov a ja dúfam, že budeme mať ďalšie príležitosti si to overiť, pretože vidíme, že viacročný finančný rámec, v ktorom 80 prostriedkov e, sa verie z členských štátov, či už sú to e, prostriedky z SPP alebo z koheznej politiky, tak e, to znamená, že budeme absolútne bez prostriedkov, keď dojde ku kríze a pre Európu to naozaj hrozí, že predvedie svoju nemohúcnosť a vy ste povedali, že všetci utečenci, ktorých ste stretli, povedali, že sa chcú vrátiť domov. Avšak domov sa budú môcť vrátiť iba, keď bude v Syrii no, znova nastolený mier. Rozdelili sme sa v pondelok večer do dvoch skupín. Keď sme sa vracali do Amámu, zastavili sme sa aj v Zarkade, čo je predmestie Amámu a ja som bol v skupine, ktorá bola na piatom poschodí jednej budovy E, bolo tam 80 schodov, hovorím to pre tých z vás, ktorí sa dostali na 5. poschodie. Tam bývala jedna sírska rodina so 7 dospelými deťmi. Z nich 6 je naozaj e, e, ťažko postihnutých. Sú nehybní a nemajú tam samozrejme výťah. No a hlava rodiny nás prijala a spýto, spýtoval sa nás, čo robí Európa, aby zastavila tento masakér dospelých aj detí v Sýrii. No a vidíme, že to je zasa, v princípe politická záležitosť a otázka znie, či sa Európa naozaj účastní tohto politického problému. Vidíme, aká je rola Američanov, aká je rola pána Putina, aká je rola Iránu či krajín Perského zálivu, ktoré financujú zbrojenie na mieste. Ale čo robí Európa? Takže áno, je to humanitárny rozmer, ale možno, že by na začiatku 21. storočia sa Európa mohla pripraviť na to, aby vyjadrila aj ambíciu e, politického rozmeru. Európsky parlament by mal byť priestorom pre takúto diskusiu. Preto dúfam, že každý z nás sa jej zúčastní. Nebudeme čakať na to, kým rada e, prístupy k činnosti a parlament tam bude potom len na to, aby jednoducho ako notár podpísal to, čo hlavy štátov a vlád rozhodnú. V tejto chvíli ukončujem túto diskusiu. Bola zaujímavá. Som veľmi rád, že ste sa aj zúčastnili. E, s nadšením. Ešte raz sa chcem poďakovať e, sekretariatu komisie, ktorá bude ďalej pokračovať svoje práci a pripraví návrh správy. Teraz môžeme prejsť k návrhu opravného rozpočtu číslo 2 2016. Spravodajcom je náš kolega Jose Manuel Fernández dnes ráno sem nemohol medzi nás prísť a zveril mi misiu, ktorá na jednej strane ma dojíma, na druhej strane e, mám z toho hrôzu, pretože budem ho zastupovať e, nášho spravodajcu v otázkach rozpočtu pre rok 2016. Je to klasický opravný, jarný opravný rozpočet, Bežne máme návrh rozpočtu na nasledujúci rok, avšak je treba počkať, pretože komisia chcela niektoré stanovenia pozmeniť, najmä pokiaľ ide na situáciu v e, oblasti migrácie a utečencov, takže komisia chce pred koncom júna tieto návrhy dotiahnuť, čiže e, hovorí sa tu o lete a nie o jari. Komisia na základe E, toho, čo bolo ustanovené 31. marca 2016, komisia navrhuje, aby sa do rozpočtu na rok 2016 e, zahrdlo do e, rozpočtu prebytok z rozpočtu roku 2015 vo výke 1349 miliónov eur čo je príjemné pre národné rozpočty, avšak nemá to žiadny dopad na rozpočet EÚ. V tejto fáze by možno bolo dobré, aby som vyzval pána Silvana Presa, ktorý je riaditeľom DG Badge z komisie, aby nám predstavil hlavné línie tohto opravného rozpočtu číslo 2. No a ja následne uvediem, aké stanoviska nám navrhuje náš kolega Fernández. Pán Presa, máte slovo. Merci. Ďakujem, pán predseda. Ako ste spomínali, toto je klasický opravný rozpočet podľa článku 18 finančného nariadenia musí byť vypracovaný na, najneskôr do 15 dní pred vypracovaní predbežných, e, to, ako ste, ktoré ste ako spomínali, sa vypracovajú koncom marca e, prebytok, ktorý treba vyriešiť z rozpočtového hľadiska sa riadi metodológiou, ktorá je nastavená v nariadení o vlastných zdrojoch. Dôvodová správa, ktorá sprevádza návrh rozpočtu, hovorí o spôsobe, o metóde, vďaka ktorej sa vypočítavajú e, vypočítava prebytok a jeho pôvod sa tam uvádza. Čiže prvá tabulka, ktorá sa nachádza v dôvodovej správe návrhu rozpočtu, uvádza je tam prvý bod. Je to, je to rozdiel um, výdavkov a príjmov, ku ktorým došlo v roku 2015. Toto suma sa porovnáva s príjmami, ktoré boli prijaté počas roka. Potom sa tiež zohľadňuje využitie prostriedkov, ktoré sa presunuli z roku 2014 do roku 2015. Pokiaľ tieto neboli plne prešerpané, tak tiež sa zohľadňujú a taktiež sa tu berie do úvahy rozpočtové prostriedky, ktoré boli schválené v rozpočte pre rok 2015 a ktoré boli presunuté do roku 2016, pretože tieto prostriedky e, ostávajú v účtovných knihách čo umožňuje ukončenie implementácií v súlade s podmienkami, ktoré sú nastavené vo finančnom nariadení. Výsledok týchto metód výpočtov je e, prebytok na, vo výške 1,3 miliónov, čo takmer nie, pardon, miliárd jedna tretina pochádza, čiže polovica z tej tretiny pochádza z príjmu z pokút, ku ktorým definitívne došlo po poslednom opravnom rozpočte z roku 2015, čiže koncom roka. No a potom ďalšia časť, to je e, nedostatočné šerpanie na strane výdavkov. Toto sa odráža v druhej tabulke, ktorá sa nachádza v dôvodovej správe návrhu opravného rozpočtu väčšina e, prebytku na strane príjmov sa týka vlastných príjmov, čo súvisí s tradičnými zdrojmi DPH a HND a tu je prvok, ktorý má e, tiež vplyv aj na výsledok a to je kurzový rozdiel v čase, keď sa e, zbierali príjmy. Tieto sa e, zasielajú pravidelne počas roka. Príspevky z HND e sa posielajú mesačne a platia sa v, vo vnútroštátnej mene, čiže pre tie členské štáty, ktoré nie sú v eurozóne, sa platia v ich e, e príslušnej mene No a toto sa potom pre, mm, prepočítava na eur v súlade s e, kurzovým listkom toho mesiaca, čo vytvára isté rozdiely medzi pôvodnými odhadmi, ktoré sa predpokladali v rozpočte na strane príjmo a tými reálnymi číslami, čo spôsobilo náraz medzi pôvodným odhadom a aktuálnymi výsledkami koncom roka. sem zasahuje aj prepočet, ku ktorému dochádza každoročne rabatu e, Spojeného kráľovstva. Toto sa robí každých 5 rokov a tam tiež kurzový rozdiel môže mať dopad na výsledku. Takže toto všetko vedie k trom štvrtinám prebytku, ktorý pochádza zo strany príjmov 180 miliónov plus minus, ktoré pochádza z pokút, no a zo strany výdavkov je tu nedostatočné čerpanie 187 miliónov, vyše polovica tohto nedostatočného čerpania na strane výdavkov sa týka administratívnym výdavkom inštitúcií iných než komisia. No a ešte, aby som to uviedol do kontextu, do perspektívy, to nedostatočné čerpanie pre komisiu je 92 miliónov v porovnaní s 94 miliónmi pre iné inštitúcie. Rozpočet, komis, ktoré musí komisia implementovať, pred, je 37 krát vyšší než to, čo ostatné inštitúcie e, majú na zodpovednosť. Čiže toto len aby som stručne vysvetlil, čo sa nachádza v návrhu pozmeneného rozpočtu 2 2016. Je tu návrh, aby tento pozmenený rozpočet riešil iba otázku prebytku a nič iné. Pokiaľ ide o návrh stanoviska spravodajcu, ja by som chcel uvítať odporúčania, ktoré vypracoval. Komisia dúfa, že vzhľadom na dohodu E, na rade bude opravný rozpočet spracovaný a schválený čo najrychlejšie, čo potom spôsobí takú istú mechaniku, pardon, dynamiku, akú sme videli minulý rok v prípade opravného rozpočtu. No a možno to bude dobrý štart na, na začiatok práce na návrhu rozpočtu na 2017. Ďakujem pekne, pán riaditeľ. Ďakujem za vaše stanovisko. Predbežne ste nás e, zbavili toho napätia, keď ste povedali, aké stanovisko má spravodajca, ktoré, ktorú som, ktoré ja som chcel uviezť, čo povie, ale pán Fernández presne tak hovorí, aby sme schválili návrh obtovného rozpočtu číslo 2016 opäť vyzýva členské štáty, aby e, využili možnosť e, tohto prebytku na úrovni 1,3 miliardy eur, aby dostali svojim záväzkom a najmä prispievali do trust fondov, ktoré sa vytvorili, či už je to trustový fond pre Afriku alebo pre Turecko, e, aby toto umožnilo čeliť utečeneckým krízam, o ktorej sme dnes do obeda už hovorili Jose Manuel Fernández tiež chce, aby v prípade mm, rozpočtových prebytkov v prípade HND by rozpočet únie mal mať možnosť opätovne využívať akýkoľvek prebytok vyplývajúci z nedostatočného čerpania rozpočtových prostriedkov alebo z pokút a dúfa, že táto otázka sa vyrieši v rámci revízie viacročného finančného rámca, pretože uh, tu sa v princípe akýmsi spôsobom distribujú dividendy členských štátov, zatiaľ čo e, generálny výbor ani neschválil účtovné knihy. Pracujeme tu na akomsi provizornom dokumente. A Európa je samozrejme zástupcom transparentnosti, otvorenosti. Tu trošku likviduje príliš skoro, čo samozrejme je výhodné pre členské štáty aj keď sú to zatiaľ len provizorné účty a neboli zatiaľ schválené zo strany dvora auditorov. Dúfam, že som e, e, dostatočne verne otlmočil stanovisko nášho spravodajcu. Kolegovia, nech sa páči, môžete sa teraz hlasiť o slovo. Nikto sa nehlási o slovo takže môžeme to týmto pádom uzavrieť. Správa pána Prezu bola zjavne um, presvedčivá. Ja mám len jednu otázočku. Máme tu pozitívne saldo. Uh, v prípade kurzových rozdielov je to na úrovni 182 miliónov eur. Mohli by ste povedať, že ktoré operácie e, sú najvýznamnejšie, ktoré prispievajú k tomuto veľkému číslu? Ďakujem, pán predseda. Ide tu o kurzový e, rozdiel po, e, týkajúci sa tých e, vnútroštátnych príspevkov, ktoré sa posielajú každomesačne, čiže je to zo zdrojov HND na základe posledného účtov, pardon, výmenného kurzu. Následne sa vnútroštátnej mene táto suma prípade krajín, ktoré nie sú v eurozóne, prepošle vnútroštátne mene tej ktorej krajiny. No a tá suma sa potom prepočíta na eur z men, um, na základe kurzu eura toho konkrétneho mesiaca. Tam potom dochádza k niek- niekedy k rozdielom. Na no koncom roku 2015 e, sa stalo to, že príspevky, mesačné príspevky e, iných menách ako eurách, potom keď boli prepočítané na euro, e, spôsobili pozitívne saldo, pretože euro narastlo? Pýta sa pán predseda. To závisí v porovnaní s ktorou menou. Pán predseda hovorí bez mikrofónu. Áno, v porovnaní s Librou. Áno, máme tu viacero mien, ktoré nespadajú do eurozóny. Čiže tieto výpočty sa uskutočňujú na základe metódy, ktorú som práve popísal. A taktiež sa tu počíta aj e, britský rabat, ktorý každý rok treba revidovať na základe predchádzajúcich 4 rokov. Čiže tá kombinácia všetkých týchto faktorov, ktoré sa týkajú výmonného kurzu, v prípade roku 2015 presúbila, že tu máme tých 182 miliónov, ktoré sú pozitívnym saldom týkajúcim sa kurzového rozdielu. Ďakujem kolegovia, takže pokiaľ ide o návrh opravného rozpočtu číslo 2, tú e, roz, rozpravu ukončíme. Chcel by som povedať, že finálna správa o tej sa bude hlasovať 15. alebo 16. júna. 15. 16. júna budeme hlasovať na našom výbore. No a potom na plenárku by ten návrh mohol ísť 6. júla. Časová lehota pre posielanie mm, pozmeňovací návrh 26. mája, čiže pozajtra. Teraz má slovo náš kolega, pán Negresku. Ten je spravodajcom správy o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii pre žiadosť Eno Machinery. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne. Ide tu o návrh Belgická. Ide tu konkrétne o sumu 1,8 milióna eur čím by sa mal nahradiť problém, ako k tomu došlo v regióne Eno v, v Valónsku, konkrétne 488 a pracovníkov prišlo o prácu, bolo prepustených. Konkrétne ide o stavebnú firmu. A spomedzi týchto 488 eh, pracovníkov, teda sú mladí, ktorí eh, nemajú eh, prístup k ďalšiemu vzdelávaniu alebo k inej práci. A táto podpora bude zameraná na pomoc týmto ľuďom, na ich rekvalifikáciu a tiež na ďalší rozvoj podniku. Ide o projekt vo výške celkových nákladov 3 milióny eur pričom e, mobilizácia prostriedkov z Fondu na prispôsobenie sa globalizácie pôjde o mobilizáciu 1,8 milióna, teda o niečo viac ako polovica e, na celkové pokrytie potrieb. Konkrétne 15. decembra 2015 bola predložená žiadosť, ide o um, nadviazanie činnosti predchádzajúcej firmy Caterpillara, spolupráci s ostatnými aktérmi v tomto regióne a ako sa už spomenulo v popise tohto plánu a projektu, tieto pracovné miesta boli stratené práve e, kvôli prispôsobovaniu sa globalizácii, strate konkurenceschopnosti a tiež rôznym presunom, ku ktorým došlo do krajín, ktoré sú mimo Európskej únie. Teda išlo o presuny výroby. E, nadvezujeme tu na ďalšie projekty z minulosti v tomto regióne, Eh, pre celkovo 1400 mm, zamestnancov, ktorí prišli o prácu v roku 2014, pardon, 2013, opravuje sa rečník. A tento región preto bol naozaj veľmi zasiahnutý týmito problémami. Je tu teda snaha trošku zmierniť, napraviť eh, mm, tieto dopady práve vďaka prostriedkom Fondu na prispôsobenie sa globalizácii v regióne ENO. Tak aby sme mohli Ehm, týmto pracovníkom pomôcť. Ehm, môžeme teraz prekladať konkrétne návrhy, ak si to budú kolegovia želať. Ďakujem pekne, pán kolega, ďakujeme za tento váš postoj. Sú prosím nejaké e, vyjadrenia, pán Denano? E, overili sme si, prosím, že e, využite prostriedkov z tohto fondu nebude nejako v rozpore s vlastnou legislatívou a k uvoľneniu národných prostriedkov, e, vždy je tu predsa tento problém. Podľa informácií komisie e, tento projekt e, sa drží zásad pravidel fondu na prispôsobenie sa globalizácii, ako tu už zaznelo, polovica prostriedkov bude poskytnutá z belgického rozpočtu. A ja predpokladám, aj keď to nie je presne uvedené, že zrejme dostali iné eh, náhradné prostriedky, ale neuvádza sa to úplne presne. Predpokladám, že komisia nám poskytne tieto informácie ešte dodatočne. Ďakujeme pekne. Komisia. Ja na základe kontroly v mojej krajine môžem povedať, eh, že je to prostriedok pre členské štáty eh, dostať sa späť k svojim prostriedkom v podstate. Pán Preda komisie. Je to súčasťou podmienok e, nárokovateľnosti na prostriedky z tohto fondu. Musia sa zohľadniť aj mechanizmy platné na národnej úrovni, musia byť teda doplnené, nejde o náhradu e, zasiahnutia na národnej úrovni. Ide tu o pracovníkov, ktorí boli prepustení. Nejde teda o pomoc e, samotnému podniku ako takému. Ďakujeme pekne za túto odpoveď, ktorá isté, že nevylučuje ďalšie otázky a trošku potvrdzuje aj spochybnenie tohto mechanizmu. Ak k tomu nie sú žiadne ďalšie otázky, tak oznamujem, že je možné prekladať pozmeňovacie návrhy na neskôr do 2. júna do poludnia. 15. júna prebehne hlasovanie. Výbor pre zamestnanosť bude hlasovať teda 15. júna a 15. júna schválime aj my túto správu a 23. júna sa o tom bude hlasovať v pléne. Teraz sa obraciam na Claire Moody. Mali by ste dostať v tejto chvíli slovo, ale máme tu pána Troševského, ktorý je predsedom delegácie presne s Bieloruskom a ktorý musí e, odísť e, od 12.30 bezpodmienečne. Chcem sa opýtať, Klére, či by vám nevadilo, aby sme teraz prebrali e, nasledujúci bod, delegované rozhodnutie komisie pre záruky Európskej investičnej banky pre Bielorusko a, a potom by sme preskúmali vašu správu, ak nemáte nič proti tomu. je to v poriadku. Ak sa to dnes e, ešte stihne, ja totiž popoludní už nebudem na úvod e, prítomná. Áno, máme aj povolenie predlžiť mierne schôdzu aj po 12.30. Takže dostávame sa teraz k téme rozhodnutia komisie z 15. apríla, na ktorého Bielorusko sa stáva súčasťou skupiny krajín, e, ktorým poskytuje záruku Európska investičná banka z rozpočtu Európskej únie e, s cieľom e, podpory úverov Bieloruska. E, poslanci výboru AFET boli informovaní o tomto kroku a boli prizvaní tiež na túto výmenu názorov. Pán Droževský je predseda tejto delegácie pre vzťahy s Bieloruskom. Ďakujeme mu za to, že je medzi nami. Taktiež tu máme Laurence Meredith, ktorý je riaditeľkou na generálnom riaditeľstve pre susedstvo a politiku rozširovania na Európskej komisii a taktiež vedúci oddelenia v poverení eh, pre skupinu BERT a tiež ZIFIS na generálnom riaditeľstve Econ a FIN, Gerd Schubel, eh, vedúci oddelenia SBČ, poverený konkrétne aj Bieloruskom a tiež Valery Demela eh, z Lehman Sachs. Dal by som slovo stálej spravodajkyni eh, pre pôžičky z Európskej investičnej banky. Nech sa páči, Gardia Zabal. Ďakujem, myslím si, že zaujímavejšie než to, čo by som povedala ja, bude to, čo nám povedia naši dnešní hostia. Takže chcem len tak uviesť, keď nám komisia zaslala tento návrh, politická skupina e FDD vyjadrila pochybnosti a vznesli námietku proti tomuto delegovanému aktu a preto sme na koordinátoroch najprv teda predlžili tú lehotu na predlženie namietky, aby sme mohli zozbierať čo najviac informácií, vypočuť si našich teda hostí, ktorí dnes sú. No, závisí od toho vlastne, ako sa, z akú prizmu sa na túto situáciu pozriete. Sú tam určité pochybnosti ohľadom kvalite demokracie v tejto krajine, ohľadom eh, jej inštitúcií, ale pokiaľ budeme takýmto krajinám odmietať pomáhať, tak tým poškodíme ľudí, ktorí tam žijú, poškodíme tam e, naše projekty spolupráce a najviac to poškodí samozrejme občanov a tým chceme pomôcť. Takže určite sa tešíme a sme zvedaví na informácie, ktoré nám tu prednesie predseda e, delegácie medzi Európskou úniou a Bieloruskom.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 moje stanovisko nie je príliš dlhé. Obsahuje tri základné prvky. Po prvé, ten predmet eh, diskusí, delegované rozhodnutie komisie z apríla je vo všeobecnosti dobre napísané. Je tam dobrá diagnóza situácie v Bielorusku. Taktiež sa tam zdôrazňuje, že toto rozhodnutie musí padnúť. A situácia je popísaná aj tak, že protivníci tohto si to môžu vyložiť aj tak, že by to rozhodnutie sa nemalo urobiť, ale ten text je veľmi dobre napísaný, obsahuje všetky potrebné prvky, ktoré sú potrebné e, pre to rozhodnutie. Po druhé, podporujem e, spoluprácu s Bieloruskom, taktiež som za to, aby sme im pomáhali, čo sa týka infraštruktúry a No a v každej fáze spolupráce musíme brať ohľad na dosiahnutý pokrok. A chcel by som vám pripomenúť, že Európsky parlament veľakrát poukazoval na to, že situácia občanských práv v Bielorusku by sa mala zlepšiť taktiež postup pri registrácii kandidátov politických strán by sa mal vylepšiť a taktiež netreba zabúdať na štandardy mediálnej práce. Za posledné mesiace sa Bielorusku ukázalo, že situácia nie je úplne najlepšia. Padlo tam veľa peňažných pokút a taktiež príde zasadanie súdu k prípadu pána Šuškina, ktorý sa zúčastnil na nelegálnom zhromaždení. Takže takéto prípady týkajúce sa opozície, ktoré ošikanujú opozíciu, sa sú čoraz, čoraz častejšie. No a ja som počas pobytu v Bielorusku mal dojem, že bieloruská spoločnosť samozrejme si veľmi cení finančnú pomoc a pri nových investíciách by mal byť jasne stanovený a označený pôvod finančných prostriedkov a Najdôležitejšie sú tie peniaze, ktoré idú miestným samozprávam, pretože tam na tej úrovni sa tie peniaze využívajú najlepšie. Po tretie, myslím si, že tie posledné rozhodnutia majú určité nedostatky, sú zle koordinované. A európska alebo európske inštitúcie majú určité podmienky a Bielorusko ich neplní. A potom taktiež tu padajú rozhodnutia v súvislosti so snížením sankcií. A z môjho pohľadu by bolo lepšie, keby sme sa lepšie e, koordinovali časovo. To by zlepšila situáciu v Bielorusku. Myslím si, že by sme mali žiadať, aby bolonský proces bol lepšie implementovaný, to je dôležité pre mladých ľudí a taktiež fitosanitárne kontroly v polnospodárstve by sa taktiež mali vylepšiť. A taktiež potom sa pristúpi k liberalizácii vizového styku. A taktiež volebné postupy by sa mali zlepšiť, ale bieloruská vláda nerobí preto veľa. V septembri tohto roku prídu parlamentné voľby a pre nás je veľmi dôležité, aby opozícia taktiež sa na nich mohla zúčastniť. Chcel by som pripomenúť, že Európsky parlament neuznáva bieloruský parlament a ja si myslím, že by malo dôjsť k pokroku pri e, implementácii záväzkov. Ďalší problém, memorandum ohľadom trestu smrti, to je pretrvávajúci problém, ktorý bohužiaľ sa nezlepšuje. Trest smrti sa nadalej vykonáva v Bielorusku. A z pohľadu európskych hodnôt je tento bod pre nás zásadný. A na záver chcem zdôrazniť, že podporujem to, aby využívanie európskych prostriedkov v Bielorusku bolo lepšie kontrolované. Sú určité rozhodnutia ktoré nepodliehali príliš dobrej kontrole a boli prípady, kedy sa vynaložili finančné prostriedky bez toho, aby na tým mal dohľad Európsky parlament. Sú to také, mm, je to pár takých lapálí, takže chcel som na to poukázať, aby moje stanovisko bolo kompletné. A chcem ešte zdôrazniť, že podporujem takéto rozhodnutia, ako to, ktoré má teraz padnúť, ale z časového hľadiska by to malo byť všetko lepšie koordinované a taktiež by to lepšie pomohlo Bielorusku. Ďakujeme pekne za vaše vyjadrenia. Uvádzate mnoho argumentov e, preto, aby naša odpoveď nebola pozitívna. Lance Meredith môže e, nám ona, môže nám Laurence Benedict objasniť ďalšie aspekty. E, ďakujem pekne. Ja zastupujem oddelenie e, pre vzťahy s východným susedstvom. E, ďakujeme pekne za to, že sme sa dnes mohli zúčastniť tohto stretnutia. Je to veľmi dôležitý moment v procese európsko beorúských vzťahov, ich vývoja a preto je treba toto všetko riadne vziať do úvahy. Pán predseda, chcel by som len predstaviť pár kolegov, ktorí nám pomôžu v rámci diskusí. Tu máme e, kolegu, ktorý na e, DG ECFIN e, vedie príslušné oddelenie. Taktiež tu je kolega, ktorý vedie toto oddelenie na ESVČ. Mnohí ste o tom hovorili. No ale ja by som sa chcel vyjadriť ku konkrétnym bodom, tak ich vysvetliť a pokiaľ máte nejaké konkrétne otázky, tak vám ráno odpoviem, alebo prípadne kolegovia, aby sme vám objasnili kontext. Takže poprvé, Európska únia mala e, politiku e, kritických alebo kritickej E, angažovanosti na v Bielorusku a skôr možno sme kritizovali, než sme boli e, zaangažovaní, aktívni. A mm, pod nakoniec za pár posledných rokov máme dobre kalibrovanú politiku, ktorá vyplýva aj zo zlepšenia situácie v Bielorusku a hovorím o zlepšení, ale hovorím to veľmi obozretne, pretože samozrejme nikto netvrdí, že situácia v Bielorusku je taká odlišná od situácií v iných krajinách východného partnerstva, ako napríklad Moldavsko alebo na Ukrajine. Hovoríme tu o procese, to je dôležitý výraz. Um, boli, bolo veľa záverov rady e, z roku 2011-2012, kde sa právom e, zaviedlo veľa prísnych opatrení. Komisia spolu s SVČ dohliadali za posledných 4 alebo 5 rokov na tento proces. No a po tom pôvodnom rozhodnutí, kedy Bielorusko nebolo teraz súčasťou nášho programu, tak potom prišli určité zmeny a myslím si, že toto je veľmi dôležité. Situácia sa naozaj zmenila a chcela by som ešte zopakovať to, čo povedali dvaja poslanci ohľadom dôležitosti týchto opatrení pre bieloruských občanov. My to hovoríme o hospodárskom prospechu, prínose a určite mnohí sa nám budú súhlasiť, keď poviem, že musíme monitorovať kriticky vykonávanie našej politiky a že chcem, aby viedla aj zlepšeniu životných podmienok bieloruských občanov. No a čo tu predkladáme, tak to sa pohybuje v hospodárskej e, oblasti a je to celkom taký dôležitý krok, ktorý by tam mohol zlepšiť životy ľudí. No a čo sa týka nejakých bežných občanov, tak tam to, tí sú dôležití a to nás motivuje, aby sme konali. V január 2015 rada povedala, že tu je 29 opatrení, ktoré rada chcela, aby, chcela, aby Bielorusko implementovalo. To potom predpokladalo, že my, pokiaľ by sa podmienky zlepšili, by sme prišli a predložili vám návrh. Takže nebolo to nejaké unáhlené rozhodnutie, keď sme tento rok v apríli a v máji prišli určitými rozhodnutiami. Nebolo to nejaké spontánne rozhodnutie, nie. Bol to obozretne, pozorne monitorovaný proces. Hovorili sme napríklad o otázke politických väzňov. Tam sme dúfali celé roky, že sa situácia zlepší. A zlepšila sa, samozrejme to nevyriešilo úplne všetky problémy, ale v februári 2015 to viedlo k tomu, že rada odstránila určité e, obmedzujúce opatrenia. Nie všetky, niektoré sme ponechali v platnosti. No a taktiež na komisii a na ESVČ. to bol pre nás veľmi dôležitý signál, pretože to potvrdilo radia členským štátom, že nastal pokrok a toto sme vniesli aj do našich záverov rady a taktiež e, zástupca generálneho tajomníka E SVČ, zorganizoval stretnutie e, pracovnej skupiny, v rámci ktorej sa potom začal dialog s bieloruskou stranou. Takže nám to v podstate dalo príležitosť tvárov v tvár im predniesť naše určité pochybnosti, otázky, napríklad čo sa týka trestu smrti. No a prebehla diskusia ohľadom moratória už tento rok v Minsku. Je to dôležitý krok, samozrejme nie to všetko ešte. Vidíme, že padlo veľa polutovania hodných e, rozsudkov aj nedávno, ale opatrenie, ktoré tu máme, je skôr hospodárskeho charakteru. No a je to súčasť našej e, širšej politiky v rámci východného partnerstva. A často nás vyzývali, aby sme sa snažili naozaj zlepšiť životy ľudí, urobiť, urobiť spôsobiť pozitívny e, alebo zlepšiť situáciu. No a predtým, než e, teda je predložený tento návrh, tak ja som hovoril s podpredsedom Európskej investičnej banky. Mali sme misiu do Bieloruska. Otvorene sme sa porozprávali s našimi bieloruskými kolegami. Dali sme najavo, že predtým, než predložíme takýto návrh, tak naše podmienky musia byť plne splnené. Myslíme si, že skutočne za posledných pár rokov bol zaznamenaný jasný pokrok, odkedy bol vydaný ten pôvodný dokument, v ktorom Bielorusko nebolo uznané za upravnené, Takže prebehla spoločná naša misia s Európskou investičnou bankou do Bieloruska a potom teraz sme spísali tento návrh, pretože si myslíme, že by prospelo bieloruským občanom, keby v budúcnosti Bielorusko mohlo lepšie spolupracovať s Európskou investičnou bankou a s nami. No a naša politika kritickej zaangažovanosti je naďalej kľúčová. Naďalej tu máme tých 29 opatrení v súvislosti s ďalšími našimi krokmi. Naďalej sme kriticky, všetko obozretne sledujeme a na jeseň sa chystajú voľby Takže toto je taktiež veľmi dôležité, rovnako ako aj dialog o ľudských právach na začiatku júna, 6. a 7. júna. Ukazuje to, že spoločne s ESVČ naďalej zblízka monitorujeme situáciu. E, ja vždy s vami rád diskutujem o týchto témach. Myslím, že som sa vyjadril k všetkému zásadnému. Pokiaľ máte niekto doplňujúce otázky, môžete ich teraz položiť. Merci. Merci. Je donne la parole. Ďakujem pekne. Teraz dávam slovo Kay Parplais z DG ECFIN. Ďakujem pekne. Už tomu naozaj nemám príliš veľa čo dodať k tomuto politickému hodnoteniu zo strany zástupcov Európskeho parlamentu a môjho kolega z DG NIR Možno e, ešte trošku informácií e, z kontextu, e, čo sa týka druhou požičiek medzinárodných inštitúcií, vrátane EIB v Bielorusku a v iných krajinách. Ako viete, Európska investičná banka podľa mandátu externého poskytovateľa požičiek pôsobí v rôznych krajinách a v rôznou mierou hospodárskeho rozvoja a práve v tejto situácii sa poskytuje tieto požičky a síce cieľom podporiť politický aj ekonomický rozvoj krajiny a tiež podporiť zlepšenia, ktoré sme boli svetkami v posledných rokoch. V Minsku sme sa stretli aj s inými medzinárodnými finančnými inštitúciami, ktoré už pôsobia v Bielorusku, najmä Svetová banka a Európska banka pre obnovu a rozvoj ich požičky sa zameriavajú takmer výlučne na malé stredné podniky a tiež na miestne zastupiteľstva do istej miery. Podľa našej analýzy sú to práve tieto inštitúcie, ktoré dokážu podporiť aj ďalšie zlepšenie politickej situácie v Bielorusku. Očakávame, eh, aby požičky EIB sa zameriavali práve na Ehm, tieto stránky, s ktorými spolupracujú aj eh, tieto orgány, teda malé stredné podniky a miestne eh, zastupiteľstva a samozprávy. V tomto smere sa domnievame, že rozšírenie eh, zásahu externého mandátu na Európsku investičnú banku by ďalej posilnilo túto užitočnú činnosť Svetovej banky a Európskej banky pre obnovu a rozvoj v Bielorusku. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz dám slovo kolegom, ak sa chcú vyjadriť. Claire Woody. Thank you. Uh, I think, yes, just sort of following from uh, what the... Uh, čo sa týka vyjadrenia kolegov, uh, hovorili ste o tom, že v Bielorusku došlo k zlepšeniam, ale ja som nadobudla dojem, že tam nedošlo len k zlepšeniam, ale aj k zhoršeniam v mnohých oblastiach Myslím, že nie je správne spomenúť jednu stránku a nespomenúť druhú. Ďalej druhá poznámka. Čo sa týka záruk, ktoré existujú, hovoríme tu síce o podpore malých stredných podnikov, to je všetko správne, o podpore celej spoločnosti, ale aké máme záruky na to, aby naozaj išlo pomoc nepolitickým aktérom v Bielorusku? A ešte jedna otázka, ktorá sa týka časového rámca. Spomínate, že v septembri prebehnú voľby. Prečo sa tomu venujeme teraz a nie až koncom roka? Predseda bez mikrofónu. Pán predseda delegácie, presne s Bieloruskom, nech sa páči. A potom pán kormel. Chcel by som sa najskôr poďakovať za tú poslednú poznámku, ktorá zaznela, pretože môjim cieľom bolo upozorniť vás, že je potrebné všetky rozhodnutia, ich zôvodnenia a všetky procesy, ktoré v Bielorusku prebiehajú, lepšie koordinovať. V septembri prebehnú voľby, to bude samozrejme dôležitý faktor. Máme tu totiž dve skupiny podmienok. Poprvé, právo na um, voľbu, teda právo voliť a taktiež právo kandidovať mechanizmus predvolebnej kampane, eh, čo sa týka aj kontaktu s médiami, aj pre inak zmýšľajúcich, než je Lukašenko a celý jeho tím. A ďalej po tretie ide o transparentnosť celého volebného procesu, a toho sa týkali eh, mnohé požiadavky tiež. Čo sa týka príjemcov, tu súhlasím s vami, eh, že prostriedky, ktoré sa poskytujú samozprávam, malým eh, subjektom v ekonomike, tu je potrebné vykonávať čo najefektívnejšiu kontrolu výdavkov. Ale výdavky na administratívu tu sme mali naozaj mnoho výhrad e, na využívanie týchto prostriedkov. Nemyslím len pôžičky, ale tiež prostriedky, ktoré vyplývajú z rôznych aktov z posledných 5 až 7 rokov, ktoré boli odsúhlasené. E, došlo teda k pokroku? Áno, celkom iste došlo. Či je tento pokrok uspokojivý? Zdá sa, že žiaľ nie. Preto musíme vyvíjať väčší tlak, musíme lepšie veci zosúľadiť časovo, pretože príjemcovia, teda spoločnosť v Bielorusku, obyvateľa Bieloruska to musia o mnoho výraznejšie pocítiť. Ja som za toto kritické sledovanie, ale podľa mňa by sa to malo lepšie časovo naplánovať. Aha. Náš kritický postoj sa musí venovať práve oblastiam, ktoré som popísal. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán Kolmel. Ďakujem. Ďakujem aj všetkým ostatným. Chcel by som sa pridať najmä ako kolegyne Woody a k jej poznámke. Myslím, že najmä v tejto súvislosti by sme mali zaviesť čo najlepší monitorovací mechanizmus. Ja by som si dokonca vedel predstaviť akýsi katalóg, kde uvedieme, kde presne eh, vidíme problémy Vidíme totiž, že vždy bude interpretačný priestor, či sa teda naozaj zlepšenia dosiahli alebo nie, závisí to od uhla pohľadu. My musíme skonštatovať, kde presne problémy naďalej pretrvávajú a tiež, aké konkrétne ciele očakávame, že sa budú plniť. Inak totiž predpokladám, že o rok či o dva, keď sa pozrieme späť, opäť budeme mať ten istý problém, či teda naša pomoc bola úspešná alebo nie Myslím si preto, že teraz musíme jasne pomenovať problémy, čo presne chceme dosiahnuť, aké ciele chceme dosiahnuť, potom budeme mať jasné parametre na mm, preskúmanie, či táto pomoc niečo dosiahla alebo nie. Ešte niekto sa hlási o slovo? Nech sa páči. Ďakujem. Volám sa Drik Rubel, zastupujem ESVČ. Už eh, kolega predstavil na úvod Chcel som sa vyjadriť i hneď eh, po pánovi popisovi, ale možno aj v tejto chvíli eh, to nebude zlé, Môžem totiž zareagovať na niektoré poznámky, ktoré tu zazneli. Chcel by som zdôrazniť eh, najmä to, že dosiahlo, došlo teda k pokroku od začiatku roka 2014. Isté, že ehm, vrcholom bolo prepustenie politických väzňov v auguste minulého roka, ale tiež došlo aj k iným pozitívnym udalostiam, napríklad o mnoho viac e, je možná e, aktívna e, účasť Bieloruska na fórach východného partnerstva. Spolupráca je o mnoho intenzívnejšia. Spomenul by som rokovania o vízovej liberalizácie, taktiež mobilité partnerstva. Toto sú dokumenty, ktoré už čoskoro budú potvrdené po ďalších opresneniach. A prebehlo viacero ďalších stretnutí, ktoré nazývame tzv. modernizačné stretnutia s bieloruskou vládou, kde vysvetľujeme bieloruskej strane v podstate aký komunitách, čo sa nikdy v minulosti zatiaľ neurobilo. Aj toto teda je e, výrazný pokrok a v tomto smere je koordinácia veľmi dôležitá. Poprvýkrát od nezávislosti Bieloruska sme strávili spolu deň a pol a za účasti občianskej spoločnosti sme hovorili o všetkých oblastiach našej spolupráce a tiež sme prijali isté konkrétne rozhodnutia. Dúfam, že v novembri, e, keď prebehne ďalšie kolo, nadviažeme na tieto doterajšie rozhodnutia. Tiež by som ešte spomenul, e, že Bielorusko e, sa ponúka ako hostiteľ minských eh, rokovaní premiér na Ukrajine. Ako viete, Bielorusko zohrávalo veľmi konštruktívnu úlohu ako hostiteľ, neutrálny hostiteľ týchto rokovaní, čo vôbec nebolo jednoduché. Mm, na, pôvodne sa vôbec neočakávalo, že Minsk bude takýmto eh, neutrálnym hostiteľom týchto rokovaní. Ďalej, čo sa týka situácie v oblasti ľudských práv, pán eh, predseda delegácie má pravdu v mnohých aspektoch. Isté, že Súhlasíme s obavami, ktoré vyslovil v kontexte ľudských práv. Vo februári 2016 v záveroch Rady pre zahraničné veci sa uvádzajú konkrétne problémové oblasti. Vieme, že v súvislosti s trestom smrti dochádza k nepriaznému vývoju a taktiež čo sa týka reformy eh, volebného zákona a postupov pred septembrými voľbami, aj tu sú isté obavy na mieste. Tiež chápeme, že dochádza k porušovaniu ľudských práv slobod v Bielorusku neustále, ale zároveň vidíme, že Bielorusko sa aktívne snaží zlepšovať veci v oblasti ľudských práv. Už sa tu spomenul dialog o ľudských právach. Bielorusko je ochotné opätovne začať, eh, konkrétne o niekoľko dní, 7. Eh, júna v Minsku by malo prebehnúť ďalšie kolo. Bude mu predsedať moja šéfka Maja Harting v mene Európskej únie. Taktiež prebehlo k návšteve eh, pána Lambrindisa, vysokého predstaviteľa pre ľudské práva v Minsku. A v priebehu tejto návštevy sa stretol s mnohými aktérmi, brátani, absolvoval 2,5 hodinové stretnutie s prezidentom Lukašenkom, kde hovoril o všetkých problémoch v oblastiach vrátanie, problematiky trestu smrti. Mm, taktiež sa organizovala medzinárodná konferencia o treste smrti, plánujú sa ďalšie podujatia v spolupráci s Radou Európy. Pán Lukašenko mimochodom bol nedávno v mm, Taliansku, minulý týždeň konkrétne, absolvoval stretnutie s pápežom. Videli sme už aj správu našej delegácie vo Vatikáne, kde sa uvádza, že vatikánska strana bola dosť príjemne prekvapená konštruktívnou reakciou pána Lukašenka na požiadavku pápeža urobiť isté úpravy v treste smrti a síce zaviesť moratórium. Teda myslím si, že aj tento vývoj e, vykazuje pozitívne náznaky. E, ďalej e, predvolebný panel spolu s Benátským výborom. To veľmi dobre viete, vážený pán predseda delegácie a tiež spolu s OBSE sa pracuje na dimenzii Eh, možnosti lepšieho vzdelávania sudcov eh, a taktiež žien vo verejnom sektore. Tiež eh, je pravda, že zatiaľ boli dosiahnuté len veľmi mierne pokroky, ale myslím, že sa tým rozhýbal celý stroj, mm, dynamika sa spustila a to je pre nás podľa mňa pozitívny signál. Um, Bielorusko e, rozhodne e, preukazuje snahu dodržiavať základné e, slobody a práva. Budeme sa snažiť na to neustále poukazovať ďalej, čo sa týka časového plánovania tohto rozhodnutia. Je pravda, že bieloruské parlamentné voľby prebehnú 11. septembra. Isté, že rozhodnutie o aspektoch investičnej banky v polovici augusta. To nie je ideálny e, termín, ale e, ak by sa to odložilo, teda respektíve, aby sa predišlo situácii, v ktorej sa bude o týchto nárokoch rozhodovať pred e, voľbami, tesne pred voľbami. To by samozrejme nebola priaznivá situácia, nevieme, ako tieto voľby dopadnú. Dúfame, že dôjde k zlepšeniu. Myslím, že nikto si nenabráva, že voľby budú dokonalé. Dúfam, že sa podarí eh, dosiahnuť zlepšenie. A to by odôvodnilo aj tento krok, aj mnohé ďalšie nedávne kroky. Som k dispozícii na prípadné otázky. Ďakujem. Pour, uh, toutes ces précisions, oui, dans quelle eh, situation nous... Ďakujeme pekne. Sme teraz v dosť nepríjemnej situácii. Komisia má mnoho zástupcov ale poslancov tu máme pomenej a pritom ide o naozaj zásadné veci pre ďalšie fungovanie. A okrem toho tlmočníci e, o chvíľu už e, odídu vzhľadom na časové obmedzenia. Ďakujeme im za to, že nám poskytli niekoľko minút navyše. Európska investičná banka v tejto chvíli už môže poskytovať predsa úvery, e, nič v tom nebráni. A z rozpočtového hľadiska ak investičná banka poskytuje úvery bez odobrenia Európskeho parlamentu a ak dôjde k stratám e, na strane veriteľa, tak členské štáty musia zaistiť refinancovanie. Avšak na druhej strane, ak e, sa poskytnú záruky Európskeho parlamentu pre tieto požičky, e, tak sa tieto straty budú vykrývať z rozpočtu Európskej únie. Teda vždy je táto otázka v podstate dosť pálčivá, ako zaistiť náhradu prípadných strát v každom prípade investičná banka už v tejto chvíli môže poskytovať e, pôžičky Bielorusku. Nič v tom nebráni. Monsieur, Monsieur Kay, par DG ECFIN. Pán Kej v mene DG ECFIN, e, Európska investičná banka, preto môže poskytovať požičky už v tejto fáze? Teoreticky nie, ale prakticky áno. Predovšetkým e, neexistuje rámcová dohoda s Bieloruskom a pravdepodobne by nebola ochota podpísať takúto rámcovú dohodu, ak krajina nie je zahrnutá v tomto externom mandáte. A ďalej po druhé, najmä v oblasti malých stredných podnikov a miestnych samozpráv by bolo dosť ťažké poskytovať požičky bez záruky vyplývajúcej z tohto externého mandátu. Spravidla ide o dosť rizikové pôžičky bez záruky z európskeho rozpočtu. Teda v skutočnosti bude takéto rozhodnutie potrebné. Isté, že pôžičky môžu byť poskytnuté v rámci eh, maximálnych hodnot aktuálne platného mandátu, teda z rozpočtu eh, by eh, tým nevznikli žiadne straty. Ďakujeme pekne. Môžeme to uzavrieť Veľmi jednoznačne je tu totiž tak málo poslancov prítomných. Včera prebehlo e, zasadnutie výboru a schôdza koordinátorov a rozhodli sme sa, že vymenujeme pani Gardiu Zabal za možnú spravodajkyňu. Would she refuse? I should be the rapporteur. I would suggest that uh, the Commission give me a mandate to discuss with uh, Mrs. Uh, Gadazabal, and uh, we, we should decide whether or not. <laughs> Takže mali by sme sa rozhodnúť, či vznesieme návrh na námietku na budúcej schôdzi. Prosím. Ja môžem, pán predseda. Ešte pár slov za seba k tomuto konkrétnemu bodu ohľadom toho, kto vlastne budú príjemcovia. To taktiež súvisí s otázkou načasovania. Pretože otázka je, či tie peniaze idú vláde. Nie, rozhodne nie. To je dôležitá vec. Je treba definovať váš mandát a vaše podmienky, áno. Pretože ja mu, pokiaľ môžem, dať takúto záruku, že budeme úzko spolupracovať s Európskou investičnou bankou, to už robíme, mali sme aj spoločnú misiu a zaručíme, že tie projekty budú také, ktoré budú priamo prínosné pre občanov, tak